Čakám ešte na ďalších... Chcela som čakať na ďalších poslancov, ale už nebudem čakať. Je 6 minút po 9, takže dobrý deň všetkým. Prejdime eh, si eh, výstupy zasadnutia koordinátorov. Poprvé prijatie januárového programu, tak ten bol prijatý. Pokiaľ ide o správy a stanoviska, by som poprosila Poprosila by som politických poradcov, aby tam, čo sú v pravom rohu, sa trošku stíšili. Ďakujem. Čiže stanoviska a správy sme určili pána Valonsu z EPP pre nariadenie ECI a pokiaľ ide o monitoring o aplikáciu e, európskeho práva, e, tieto rozhodnutia sme mm, odsunuli najneskôr pokiaľ ide o pochybné odporúčania, tu bola požiadavka na požiadavku 599 a GUE 697, to bolo schválené. Schvál, e, petícia 624, tá bola posunutá na ďalšiu schôdzu a všetky ďalšie boli schválené e, v súlade s mojimi kompromisnými návrhmi. E, návšteva e, ohľadom zistovania faktu v Nemecku, e, tak tam bol aktualizovaný program a poslanci e, sa môžu pripojiť na túto návštevu. Môžeme zobrať ešte štyroch eh, poslancov, eh, ale musíte vyjadriť záujem pred 27. novembrom. Ako viete, eh, máme zasadnutie byra, aby sme preložili prílohy o, o detskému, o detskom blahobite. Preložíme to aj do francúzštiny, anglická verzia už existuje. Yeah, I told French and German. M povedala som francúzsky a nemecky? Áno, tak myslela som francúzsky a nemecky. Pokiaľ ide o štúdia, workshopy o politických štúdiách, tam je e, časový termín 27. novembra 10 ráno a spätná väzba fakta, čiže eh, Foreign Affairs Compliant Petition číslo 10. 18 sme požiadali eh, od politického oddelenia C eh, vypracovanie štúdie. Čakáme na stanovisko komisie, očakávame ho v polovici januára a za ten čas budú koordinátori zvažovať ďalšie činnosti na politickej úrovni na januárovom a februárovom zasadnutí. Rozhodli sme sa, že príjeme Marocký parlament na krátku návštevu, nedojde k výmene názorov, bude to len zvorilostná návšteva. A taktiež sme sa rozhodli, že revidujeme aktuálnu v lehotu na príjmanie e, oddelených a hlasovanie počasti. A teraz tá nové časová lehota je dva dní pred hlasovaním na poludne. A to je všetko. A teraz prejdeme Everything has happened. That was a beautiful piece. To bola veľmi krásna pesnička. Po, práve mi bolo povedané, že petičníci ešte nie sú v miestnosti, čaká sa na nich. Takže čo urobíme? Yeah. So, where did the music come from? What... Odkiaľ šla tá hudba? Bol to niekoho telefon? To bolo od vás? Tak si môžeme aspoň za ten čas eh, vychutnať pesničku. Je pense que c'est pas la musique, c'est la... Nie, myslím, že to nebola hudba. Myslím si, že to je hudba k filmu, ktorý sa bude e, premietať v súlade s nadchádzajúcou petíciou, ktorá bude predstavená. thank you very much for being here very early. Uh, on petition... Ďakujem, že ste tu tak skoro. Petícia 37, to je bod 14 programu. Tak eh, to si, zo, to si prejdeme e, najprv, ak súhlasíte. Je tu zastupca komisie, výborne, takže e, budeme tu prakticky, využijeme čas. Petícia 37 o budovaní veľkej diálnici pri meste Orléans. Petičník pán Jean-Marie Salamon je tu e, spolu so svojím poradcom a nech sa páči, hneď vám dám slovo. Máte film? Dobre. Tak si pozrieme film.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 Takže možno by som teraz mala dovysvetliť španielskí poslanci, ktorí chceli hovoriť o predchádzajúcom bode, sa asi nahnevajú, ale nemôžeme nič robiť, pretože petičníci tu nie sú. Takže aby sme nestracali čas, si myslím, že sa môžeme eh, dohodnúť na tom, že pôjdeme ďalej. Takže Jean-Marie Salomon a Thierry Sole, nech sa páči, máte slovo, na dve minúty mohli by ste vysvetliť túto tému. Dámy a páni, poslankyne, poslanci, mene 220 eh, členov asociácie Mardieva, ktorej som predsedom, vám ďakujem za privítanie. Som tu s pánom Sole, on je tiež členom e, asociácie. Tento pekný, tento pekná e, oblasť Loire na juhu Paríža, tam tečie rieka Loire, čo je najväčšia rieka divoká v Európe a už vyše 20 rokov 3 e, kilometre pred už existujúcim mostom v Žargo chce miestna rada e, uvaliť projekt od, odklonu cesty o 15 kilometrov e, a tento projekt, e, ktorý stojí 100 miliónov eur, hro, ohrozuje biodiverzitu jedného z najkrajších e, častí e, rieky Loire táto oblasť bola eh, označená ako dedičstvo UNESCO, ZPS, ZSC, Natura 2000 a tak ďalej. Napriek vášmu uzneseniu z 23. septembra 2008, eh, kde sa hovorilo o možnom eh, porušení smernice Habitat a vtáky, tak to, s tým projektom sa pokračovalo. Minulý rok bol povolený prefektúrou z Loare Avšak táto nová infraštruktúra v žiadnom prípade nesplňa požiadavky článku 6 smernice 9243 CEE. E. Veľmi vážne by ohrozila zachovanie druhov a ich biotopov a nie je tu žiadny zásadný dôvod, ktorý by predstavoval verejný záujem a ďalšie možnosti, ktoré boli uspokojivé, boli ignorované. Tie poškodenia životného prostredia by boli veľmi zásadné, pretože tento E, most e, by, prechá, alebo by prechádzal e, riečiskom Loire na takom mieste, ktoré je mimoriadne zraniteľné. Žijú tam vyše 150 druhov divých vtákov, vyše 30 druhov vážok, 9 druhov netopierov a rôzne rastliny, ktoré sú chránené. Nebo, v dopadovej štúdii sa, sa ukázalo, že tam je 74 e, druhov, ktoré sú chránené aj sú v prílohe smernice o vtákov. Zelenú, ktorú dostali e, od prefekta, e, poškodí živočíšne druhy, ktoré sú chránené, nebudú sa tieto môcť e, rozmnožovať a tento projekt nemá žiadny, e, nesplňa žiadny verejný záujem, čiže nie je tu žiadny zásady dôvod na to, aby k nemu došlo. 80 projektu je založených na predpokladanom ďalšom raste e, dopravy Údajne existujúca cesta škodí obyvateľom, avšak dopadová štúdia jednoznačne poukazuje na to, že ten projekt by nejako neznížil tie aktuálne nepríjemnosti a tým, že by tam bolo viac možností, boli by tam viac aut, viac e, kamionov, viac e, hľúku, viac nehôd, čiže ešte viac škôd. Čiže tá očakávaná, eh, pozit- tie očakávané pozitíva, eh, tých bude veľmi málo v porovnaní s negatívami, ktoré by táto prístavba mala. Žiadna alternatíva nebola vôbec braná do úvahy a nebola preštudovaná. Napríklad eh, sa úplne ignorovali možnosti vytvorenia prechodu, bicyklistického prechodu či koordinácia pracovného času okolitých tovární. Čiže Chce, žiadame od vás potvrdenie toho, že vyžadujete rešpektovanie európskych smerníc a e, dúfame v rýchle uskutočnenie procesu, ktorý povedie k zastaveniu tejto činnosti. Thank you very much. Ďakujem. A teraz dám slovo pánovi Špajktovi. Merci. Alors, la... Ďakujem za slovo. Komisia berie na vedomie túto aktualizovanú petíciu, ktorá sa týka dopadu projektu na e, objekt, ktorý spada pod ochranu Natura 2000. Prvá pripomienka by bola, že pre procesy ktoré e, európska legislatíva vyžaduje, boli splnené. Nebudem zachádzať do detajlov, ale môžem tu vymenovať postupy, ktoré sme zaznamenali. Za takýchto okolností komisia predpokladá, že je na organizáciách, ktoré sú proti projektu, aby toto posunuli na Národný súd ktorý má na starosti riešiť otázky európskeho práva. Oni, viem, ako viem, bolo som informovaný, už to urobili. Zároveň, pretože tá dopadová štúdia sa týka mnohých druhov, e, e, zo smernice biotop a vtáky, tak komisia môže preskúmať opatrenia, pokiaľ bude notifikovaná e, zo strany členského štátu v, duchu článku 6 odseku 4 smernice o biotopoch. A v tomto prípade budeme môcť požadovať o vysvetlenia zo strany francúzskych orgánov. Petičníci hovoria o tom, že projekt nebude splňať veľké, nebude splňať nejaký zásadný E, projekt verejného záujmu, tak ako to ukladá článok 6.4, avšak my vieme, že tento projekt má za účel odkloniť dopravu, čo povedie k zvýšeniu zdravia a bezpečnosti, čo sú dôležité dôvody. Takže komisia neidentifikovala dôvody, na základe ktorých by mala zakročiť, čiže vyzýva e, petičníka, aby toto predložil pred Národný súd. Ďakujem pekne. Takže nech sa páči, poslanci sa môžu vyjadrovať. Chcela by som všetkým pripomenúť, že táto petícia je už otvorená 12 rokov Takže je naozaj čudné, že čas beží rok po roku a nikto sa nezhostuje žiadnej zodpovednosti. Takže nech sa páči, kolegovia. Môžete sa hlasiť o slovo Margaret. Ďakujem za slovo. Ja som bola v fact-finding misii v tomto tejto oblasti, bolo to dávno, to je pravda. Minimálne 5 rokov je tomu ale bolo dosť jasné už vtedy, že tie plány na, e, na vybudovanie diálnice v tejto úžasnej oblasti nemožno zdôvodniť. Neviem, ako je to teraz. Bola tam cesta. Bola tam cesta normálna cesta, ktorá sa dala používať a tu sa teraz žiadalo o vybudovanie diálnice a pritom tam bola tá iná cesta, čiže bolo jasné, že naozaj e, agent, e, pardon, orgány sa naozaj nestarali dostatočne o túto, úžasné o túto úžasnú oblasť a odtedy sa nič nestalo. A komisia, nechcem nikoho uraziť, ale naozaj komisia má taký prístup, že nepreberá zodpovednosť. Snaží sa to zamiesť pod e, koberec, ale potom už zrazu je tam problém a my potom musíme riešiť to tu na výbore, pritom to nie je naša chyba. Takže si myslím, že by sme mali stále zachovať túto petíciu otvorenú, pretože je to zjavná hrozba e, tomu, tejto nádhernej oblasti tá návšteva eh, bola, aby som to upresnila, pred 10 rokmi, v roku 2007. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Eleonora? Súhlasím s kolegyňou pani Auken. Myslím si, že petícia musí ostať otvorená, pretože aj keď ubehlo už veľa času, nečinnosť komisie ktorá hovorí, že nemá prostriedky na reakciu, že musia teda, alebo že miestne orgány naďalej ignorujú veľmi zásadné argumenty petičníkov, politické voľby sa stále sústreďujú na model, ktorý uprednostňuje betón a cestu my by sme však v dnešnom, dnešných dňoch roku 2017 mali investovať korektne, mali by sme uh, mať nejaké alternatívne riešenia, nesmieme zničiť takéto životné prostredie, čiže tá politícia musí ostať otvorená. Bolo by dobré, aby sme na tento prípad vrhli viac svetla, aby aj prípadne komisia si niečo robila. Ja by som sa chcel taktiež vyjadriť jednu konkrétnu, jednu všeobecnú pripomienku. Už tu bolo kritizované, že na začiatku plánovania, keď sa plánujú takéto obrovské projekty, tak vždy je odpoveď komisie, že vychádzame z toho, že členský štát dodrží všetky ustanovenia No a potom komisia nevidí ani dôvod konať. My sme už mali viackrát túto situáciu, že mm, si myslím, že je treba sa to pozrieť už v plánova- v fáze plánovania aspoň viesť nejaký konštruktívny dialog. Nechajme to ten členský štát naplánovať. Až to naplánuje, tak sa komisia rozhodne, či sa niečo pokazilo alebo nie. Takže to je moja prvá žiadosť v rámci teda to, e, to, to, to musíme diskutovať. Mne sa páči takýto, nebo nepáči toto dialog na začiatku, e, na úplnom začiatku plánovania, pretože tam sa to dá určite napraviť, môžeme sa jeden od druhého eh, od druhého poučiť a pokiaľ sa to teda rieši príliš neskoro, tak potom sa to možno vyostri. Chcel by som poručiť petičníkom vyčerpať všetky opravné prostriedky vo Francúzsku, pretože teraz sme ešte o fáze, kedy musí o tom rozhodnúť súd. A Takže vyčerpať všetky právne prostriedky. Potom ďalej som to úplne nepochopil. Už to začalo, nie? Alebo mm, mal som dojem, že už to nejak začalo. To som celkom nepochopil. A preto e, ja by som tú petíciu uzavrel. Nie preto, že by som bol spokojný s tým, ako to teraz je, zo súčasného pohľadu. A ja si myslím, že Brusel vám momentálne nemôže pomôcť. Teraz e, sa musíte obratiť na súd. Dobre, pani Korso. Ďakujem. Takže toto už beží tak dlho. To začalo ešte predtým, než ja som prišla do tohto výboru, ale vidím, že tu dosť taký nešťastný trend a to je v prípade aj ďalších petícií, ktoré dnes tu budeme preberať. Komisia je často slabá pri svojich zásahoch alebo reakciách. Chcela by som povedať len toľko že kolegovia majú pravdu. Musíme ponechať túto petíciu otvorenú. Margaret? Ja som sa tak sústredovala na ten danský prípad, prepačte, lebo keď som zistila, že aj tam, a toto je nová stratégia komisie, že komisia si povie, že pokiaľ to nie je hospodárstve, ale napríklad na životnom prostredí, tak sa tým komisia nebude zaoberať. A toto je stanovisko nie len generálneho riaditeľstva pre životné prostredie, ale aj celkovo komisie v rámci toho lepšieho riadenia spravovania. No a komisia sa chce vyhnúť tomu, aby e, sa pustila do prípadov, ktoré porušujú environmentálne právo. No a toto je vidieť aj v tej poslednej reakcii komisie, kde hovoria, dobre, nech sa to porieša na národnej úrovni, nebudeme sa do toho miešať, aj podpredseda Timmermans tohto mm, sa zachoval, chcel zničiť naše tie smernice v životnom prostredí, vďaka Bohu sa mu to nepodarilo, ale komisia sa tvári, že nie je zodpovedná za environmentálne právo. Dokonca aj tento človek, čo tu sedí, mm, síce nie je asi osobne zodpovedný, ale je treba to vziať do úvahy, že e, komisia sa snaží zmierniť environmentálne zákory tak, ako sa len dá. Ďakujem. Už na zozname nemá žiadnych rečníkov, takže odozdáme slovo späť petičníkom, aby zhrnuli túto záležitosť a možno aj zmenili svoj, stanovisko trochu dve minúty. Merci, madame. Ďakujem za slovo. Rád by som zareagoval na niekoľko otázok, ktoré tu zazneli. Projekt trval eh, vyše 10 rokov, respektíve má 20 rokov, pretože eh, miestny, miestny odbor chcel eh, odkloniť samozrejme tento projekt. Mnoho alternatív bolo E, ignorovaní kvôli rizikám e, pri stavbe. My sme požiadali parlament, aby sa vyjadril, pretože v predvyššom rokom bol ten projekt schválený. A teda sme v tejto chvíli vo fáze, kedy už môžu začať práce. Už došlo, začína sa vylesňovať, čiže časť lesa už je znehodnotená. A síce to má trvať viac rokov, ale môže, to, môžu už teraz začať. Čiže e, komisia nás vyzýva, aby sme sa e, obrátili na francúzske súdy. To už naša asociácia urobila pred rokom, ale stále nemáme e, žiadny termín prvého pojednávania, čiže nejaké odvolávania a a tak ďalej môžu nastať a my sa bojíme, že prv ako sa francúzsky súd vyjadrí, tak e, o tom, či je to legálne, či nie, tak už ten projekt bude postavený. No a pokiaľ ide o ten verejný záujem, tam je naozaj ko, e, verejný, e, tam je konflikt záujmov e, medzi francúzskými orgánmi a preto by sme vás naozaj chceli vyzvať, aby ste aktívne overili verejný záujem projektu a na druhej strane dopad na životné prostredie, ktorý podľa nás sa tým vôbec nekompenzuje a bola by to naozaj nenávratná strata pre biotopy, vtáky, druhy, ktoré tam e, prebývajú. A ocenili by sme, keby ste mohli e, vyzvať francúzsku vládu, aby e, tiež požadovala takéto overenie, aby to nebolo len na miestnych e, miestnych zástupcoch, ktorí sa tomuto venujú. Ďakujem. No, samozrejme, toto je veľmi citlivá otázka. Už 20 rokov sa nedoriešila. Ďakujem ešte raz petičníkom za to, že sa na nás obrátili. Je to otázka, ktorá skákala hore a dolu už dlho. Určite je toto v záujme Európy ako spoločenstva. Keď sa pozrieme na smernicu e, Natura 2000, ďalej, ďalej článok 6 odsek 4, smernice o biotopoch. Určite je to niečo, čo by malo Európu ako takú veľmi zaujímať, nielen Francúzsko. No a keďže toto momentálne rieši Francúzsky národný súd, tak ten najprv musí rozhodnúť. Je to otvorený súdny prípad. Ale ja navrhujem, aby sme urobili, čo môžeme robiť my. Musíme poukázať na environmentálny dopad, na záujem spoločenstva vo veľmi vzácnej oblasti v rámci EÚ. Môžeme poukázať na to, že tam síce môže byť konflikt záujmov, že všetci musia alebo francúzské úrady musia si splniť svoju zodpovednosť. No a ja si myslím, že by sme mohli poslať list francúzským úradom a pripomenúť im, že environmentálne aspekty musia byť taktiež brané do úvahy, pokiaľ je to možné, pri implementácii smerníc, ktoré máme a poukázať na konflikt záujmov a vyzvať ich, aby vzali tieto smernice skutočne do úvahy, predtým než podniknú ďalšie kroky. No ja si myslím, že do tej doby, než budeme mať odpoveď od francúzských úradov, tak nemôžeme uzavrieť túto petíciu. Musíme ju ponechať otvorenú a musíme v tom liste udať, že chceme urgentne písomnú odpoveď. A keďže je to otvorený súdny prípad, tak viac robiť nemôžeme. Áno, Margaret? Opäť prepačte, že trochu nesom pripravená na túto diskusiu, ospravedlňujem sa, ale nie je tu platné hodnotenie vplyvu, ktoré zadali francúzske úrady a keď sme mali túto misiu na získanie faktov, nepredložili sme nejaké úsmernenia ohľadom toho, ako sa uplatňovali princípy. Nemali sme reakciu zo strany komisie pretože ja sa trochu so strachom pozerám do budúcnosti, kedy opäť všetko, všetky prípady budú postmortem a potom až niekto zvihne prst a povie, no, no, no, to ste nemali robiť. Ale až potom, čo sa to stane. A to nie je dobré. Ďakujem. Áno, ja s vami súhlasím, ale naše ďalšie kroky Kolegovia, Peter, prepačte, nedala som vám slova. Chcel som doplniť ešte jednu vec, kde, čo ma trochu hnevá, možno by som si bol Želala by to boli kolegovia z Francúzska, by to možno vysvetlili. Takže čo ma trochu rúši tá, tá právna cesta, v takýchto prípadoch vám každý sudca povie, že už je úplne jedno, čo rozhodnem, e, pokiaľ už ten projekt e, je hotový, keď už je to ako keby postmortem. Takže ja tomu nerozumiem. Pustiť sa právnou cestou, to sa malo udiať predtým, než ten projekt začal a mala, sa, mala tam byť určitá právna istota a právna e, jednoznačnosť. Takže ja si myslím, že takto by to nemalo byť, nezávisle od toho sudcu že musí najprv byť stanovená e, ten právny základ, právna istota a potom možno nejaké zrýchlené e, konanie by sa mohlo e, konať. Pretože z právneho pohľadu to, čo tu prebieha, to neznie úplne dobre. My tu nie sme žiadny súd, samozrejme, ale môžeme poukázať na to, že možno to nie je úplne správne, že takto sa to nedá robiť. Takže pokiaľ mám nejaké právne e, prostriedky dostupné, tak ich musím aj použiť. No a potom nám povedia, dobre, máš pravdu, ale tá diálnica už je postavená. Takže ju musíš už len akceptovať. A tam potom sa bude hovoriť možno len o nejakom finančnom odškodnení. Ale je treba zistiť na začiatku toho projektu, či je v súlade s environmentálnymi predpismi. Takže možno niečo podobné môžeme napísať do toho e, listu. A to ma teraz zaujímalo, či toto bol správny postup. Áno, Peter, my nemôžeme teraz začať to vypytovať kolego. Toto je e, prebiehajúci súdny prípad pre Boha. A teraz sa musím obrátiť na francúzske úrady, požiadajme ich o hodnotenie vplyvu, požiadajme ich o to, aby boli splnené ustanovenia tých dvoch platných smerníc a vyzveme ich, aby písomne odpovedali nášmu výboru. A ja si myslím, že toto je to jediné, čo môžeme v tejto chvíli urobiť. Budeme takto postupovať? Áno, dobre. Takže ďakujeme petičníkom. Áno, teraz viete, že na to budeme dohliadať, budeme kontaktovať francúzske úrady a poukážeme na to, že to je skutočne, na to máme veľký záujem, poukážeme na ten e, konflikt záujmov a že musia konať e, v plnom súlade so smernicami. V poriadku. Teraz predsadme tej e, smernici, dva, pardon, 5, petícii 2582, tá predchádzajúca petícia. Myslím, že petičníci tu sú. Je to petícia týkajúca sa vysokorýchlostnej trate vlaku z Madridu do Morsie. A taktiež tu máme e, teda otázku toho, tej vlakovej trate, ktorá mala byť pod zemou v meste Murcia. takže odozdávam slovo pánu Contrerasovi Riverovi, petičník Druhý petičník chce byť anonymný, takže dám vám, vám každému 5 minút. Dobrý deň, vážení členovia výboru pre petície. Chceli by sme vám poďakovať za to, že sa pozráte na náš región a na naše mesto, mesto Morsia, ktoré sú kľúčové preto, aby sa veci zmenili. V priebehu posledných 30 rokov sme bojovali za to, aby príchod, e, alebo prechod vlaku, vlaku našim mestom bol pod zemou a v roku 1991 sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, potom 1995 druhú dohodu a v roku 2006 e, tam bola dohoda, ktorá teda ustanovala túto povinnosť. Potom tam bola hodnotenia vplyvu, hodnotenie vplyvu roku 2009 v súvislosti s týmito projektami, avšak vláda obmedzila e, tento podzemný projekt, aby e, e, takým spôsobom, že určitá časť povedie nad zemou. napriek tomu, že miestni ľudia boli proti. Teraz už sme roky protestovali. Ďakujeme za to, že ste prijali našu petíciu. No a taktiež e, ministerstvo miestneho e, rozvoja e, zvýšil alebo pardon, vyškrtol kilometer kilometr a 100 metrov z tej časti, ktorá mala viesť nad zemou. Ešte 7,7 kilometra chýba. Je treba plniť ustanovenia európskych smerníc. Európsky súdny dvor viackrát E, odsudil španielskú vládu za systematické e, porušovanie európskeho environmentálneho práva a tým, že sa e, fragmentoval projekt stavby tejto vysokorýchlostnej železnice. A taktiež sa týka ciest. Je to situácia, ktoré tu teraz čelíme. Taktiež je nemožné pre nás požiadať o pozastavenie tohto projektu kvôli porušovaniu environmentálneho práva. Preto sme požiadali e, prokurátora, aby predložil sťažnosť, to urobil, a, ale bohužiaľ táto e, sťažnosť nebola uznaná legitímnou a z tohto dôvodu sme tu. Pretože toto jasné porušenie európskej legislatívy, predovšetkým dohovoru z Arhusu, ale všetko máte v priložených podkladoch, môžete to sa im prečítať. Ja vám tu chcem popísať moju situáciu a situáciu viacerých tisícov miestnych ľudí. Ja žijem v oblasti, ktorá je e, mimo e, tejto trate. Je to zóna, kde ešte nie je žiadny projekt, ale pokiaľ tento e, vlak môže um, sa vynoriť v podstate nad zem, tak potom tam bude musieť urobený podchod a tento podchod, ktorý, ktorým by som nikdy nepustila svoju dceru, a oni nás chcú potrestať týmto podchodom za to, že príde vlak, e, ktorý pôjde vysokou rýchlosťou, a ktorým budú cestovať e, e, tisíce pasažierov. Ale my túto cestu používame každý deň. Naše deti tam chodia do školy, chodíme tam do nemocnice, do kostola. Naše céry sa musia tam vrácať v noci domov a my e, nepokojne e, spíme zatiaľ, až kým nepočujeme kľúč vo dverách. Takže už od tej doby, čo sme boli mladí, nám e, slubovali rôzne veci, ale nikdy nič nesplnili. No a tieto sluby teda neboli splnené. Sú, na, sú tisíce osôb, ktoré nemôžeme tam prejsť, pretože taktiež napríklad fyzicky postihnutí ľudia na vozíku, ktorí e, tam nemôžu ísť, pretože nezidú po schodoch. No a my tu chceme bojovať za, našich, e, za naše deti, za našich vnúkov. Preto sme tu. Sme mnohí, ktorí si myslíme, e, že tento vlak bude pod zemou, ale oni nám, nás oklamali a nie je to tak. A preto vás žiadame, aby ste neuzatvárali našu petíciu. Urobte to, čo musíte urobiť E, zahajte príslušné konania a taktiež trochu potente nitkami, aby nás mohla prokuratúra zastupovať. Prosím, neuzatvárajte našu petíciu, pretože len s vašim dohľadom bude mať tú istotu, že sluby, vlá, sluby vlády ohľadom podzemného vlaku budú jedného dňa realizované. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz komisia nie. Ešte druhý predkladateľ petície. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Vážení dámy a páni, ďakujem vás za pozornosť. Už je to 30 rokov a tieto šedé vlasy, ktoré mám na hlave, boli vtedy čierne a to sú staré časy, ktoré sú za nami, tak ako mnohí, ktorí medzi tým zomreli od tej doby, čo e, začal, začal tento boj, ako otec Tornal, ktorý, e, ktorého skolila rakovina. Pretože toto je náš projekt e, boja za podzemný vlak. Bolo to 30 rokov nesplnených slubov. V roku 2006 bol podpísaný, bola podpísaná dohoda ohľadom podzemnej trati vlaku. Mysleli sme, že sme to dokázali. Išlo to všetko v poriadku. Potom prišla štúdia štúdia o eh, environmentálnom dopade, reformoval sa eh, územný plán, ale potom eh, v roku 2012 potom prišiel, pr, prišla prvá dohoda konkrétna a od tej doby my protestujeme na ulici, sú tam časté demonštrácie, tá najväčšia, až nakoniec sa konala tá najväčšia demonstrácia, ktorú region Murcia kedy zažil. Dnes už je to 73 roko, pardon, dní bez prerušenia, čo tisíce ľudí sú v Murcii na ulici, ale toto nestačilo. A preto sme tu. A bohužiaľ je bolestné to priznať, len keď Európa sa pozrie na našu záležitosť, španielský štát začne niečo robiť. Najprv teda nám slúbili, že podzemo povedie 500 metrov, potom pridali ďalších 600, je to 1,1 kilometra z celkových 7,8, ktoré nám slúbili, že budú podzemou a zatiaľ tam nie je žiadny konkrétny projekt, len sluby, ktoré zatiaľ neboli splnené. My sme túto ilegálnu situáciu e, nahlásili všade. E, taktiež environmentálna prokuratúra ale teda pred e, súdom bohužiaľ e, táto sťažnosť nebola uznaná ako legitímna. Taktiež tuto v Európskom parlamente sme toto ohlásili a rovnako tak na radnici a tá urobila štúdiu, ktorá dospala tomu záveru, že možno tá situácia je ilegálna, ale nič sa neurobilo. Až keď sme sa dostali sem a ohlásili sme porušovanie pravidiel, tak čakáme na rozhodnutie v súvislosti s životným prostredím. No až teraz vlastne španielská vláda začne, začne robiť prvé kroky a preto e, vás žiadame, aby tá petícia zostala otvorená. Prosím, preskúmajte si, čo potrebujete preskúmať, začnite príslušné konanie tak, aby sa toto nestalo už nikdy na žiadnom inom mieste, pretože ten vysokorýchlostný vlak sa stále približuje a približuje sa taktiež povrchu. A keď sa to vybuduje, tak naše mesto bude rozdelené na dve časti a naše, naša štvrť bude v podstate úplne odrezaná. Napríklad tá, v ktorej žijem ja. Máme naďalej len sluby, ktoré neboli e, splnené. Súčasný návrh toho, že by vlak prebiehal na povrchu, absolútne má nič spoločné s tým projektom z roku 2006. Toto rozdelí miestne štvrte. Rodiny, ktoré žili od seba 5 minút, teraz budú musieť sa, naš- sa chodiť našťovať autom. Takže tieto kroky, ktoré momentálne sa robia, sú neisté a nedostačujúce. Samozrejme, treba urobiť určité, prinašiť určité obete, ale pokiaľ by sa dal vybudovať ten vlak pod zemou, tak si myslím, že to dáva zmysel. Ale oni toto nechcú. Oni chcú proti tomu, čo slúbili, urobiť ten vlak na povrchu. A dnes tisíce ľudí v Mursi sa pozerajú na Európu. Oni tu nemôžu byť, pretože my sme chudobní, ale máme svoju dôstojnosť. Tak ako e, zosnulý otec Tornel, sú to rodiny, ktoré nechcú byť rozdelené, chcú sa zúčastniť na tomto sne, ktorý im bol slúbený. Sú to desaťtisíce ľudí, ktorí nechcú byť svetkami toho, ako ich deti kvôli pár krokom musia chodiť tým eh, podchodom a nechcú eh, vidieť, ako sa zabudlo na to, čo sa im jedného dňa slúbilo. Pretože už sa oficiálne plánuje pokračovanie tejto trate na povrchu a toto by bol koniec našeho sna. A my sme unavení z toho, že nám klamú, že porušujú zákony, že nesplnia to, čo nám slúbili, že sa nemôžeme zúčastniť v tomto procese. Sme unavení, ale veríme, že tento výbor ponechá našu petíciu otvorenú, aby ste prinútili španielský štát, aby raz splnil sluby, ktoré nám našim občanom dali. Ďakujem vám, pani poslanci. And... Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som dal slovo komisii. Áno, ďakujem veľmi pekne. Toto je petícia s mnohými zákrutami, otočkami a naozaj tu ide o smernicu EIA. Pôvodná pôvodné posúdenie dopadov hovorí o vplyve tunela a potom tu máme z roku 2014 vyjadrenie navrhovateľov, že projekt sa v priebehu realizácie zmenil, menil. Potom sme napísali španielským orgánom, aby sme im oznámili, že keď dojde k výraznej zmene projektu, tak je treba prepracovať E, posúdenie vplyvov na životné prostredie. Keď sa mení projekt, treba to aktualizovať a potom v roku 2015, toto sa stalo v roku 2014, 2015 španielské orgány odpovedali, že pôvodné posúdenie vplyvu na životné prostredie platí, nedošlo k porušeniu zákonov úpravou projektu. Takto to vyzeralo z našej strany, ale teraz znovu počujeme e, tvrdenia navrhovateľov, posúdime ich vyjadrenia a výboru poskytneme v novom oznámení náš názor a keď to bude potrebné, budeme naďalej komunikovať so španielskými orgánmi. Všetky moji kolegovia sú teraz v Madride na takom hromadnom stretnutí, práve komunikujú so španielskými úradmi. Takže posúdime tieto nové tvrdenia a budeme vás informovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dávam slovo kolegom. Rosa, ty ako prvá máš málo času. Ďakujem petičníkom a všetkým prítomným. Ospravedlím sa, pretože musím odísť predtým, než skončí táto petícia, pretože mám schôdzku, ktorej som sa nedalo vyhnúť. Takže vzhľadom na stanovisko komisie ktorá je v permanentnom e, kontakte s ministerstvom. To ja si taktiež myslím, že by táto petícia mala zostať otvorená. Ja som hovorila s ministerstvom, aby som sa pozrela, či môže mať teda na ministerstve miestneho rozvoja e, si dohodnúť schôdzku. No a povedali mi to, čo si hovorili vy. Je to kompromis ministerstva, že pri e, stavbe tejto trate aj podzemí, je treba urobiť e, dočasné, dočasnú obchádzku, ale povedali, že v podstate tá trať povedie stále pod zemou. No a ja ďakujem e, za prácu, ktorú ste odvedli. Myslím, že to k tomu prispelo, ale ja som hovorila s ministrom minulý týždeň a povedali, že kompromis je ten, že ten vlak povedie pod zemou, no ale do tej doby ešte tam bude pár komplikovaných e, chvíľ, než sa to teda celé podarí, tak tam budú nejaké dočasné riešenia. A ja som sa stretla na konci oktobra e, s výborom e, mesta Murcia, pre tieto otázky. Boli tam zastúpané odbory, radnica, zastupcovia občanskej spoločnosti, taktiež e, pracovných kolektívov. A myslím si, toto je najlepšie fórum, aby teraz ste dozvedeli nové informácie. No a nebolo povedané, že dopadová štúdia z roku 2009 ohľadom environmentálnych vplyvov je naďalej platná. Napriek tomu teda, že vzhľadom na krízu e, sa to rozdelilo do rôznych fází, lebo sa teda využívali peniaze vždy v každej tej konkrétnej fáze, ktoré boli v dispozícii. No a 15. novembra už začala fáza e, Santiago de Mayor, Takže začalo sa teda pracovať s tými výkopovými prácami. Ako bolo povedané, je tam dočasná e, protihluková stena, dočasná. No a je to teda, e, ide to okolo štvrte mar. A samozrejme, oni sa budú snažiť, aby nebola prižotknutá kvalita života miestnych. V každom prípade chcem povedať, že ja absolútne dôverujem tomu, čo povedal minister, že je angažovaný a taktiež dôverujem tomu výboru, ktorý bol vytvorený preto, aby táto trať viedla pod zemou a samozrejme tam je permanentný stály dialog eh, medzi eh, murcískou vládou a španielskou vládou a myslím si, že toto petícia by mala zostať otvorená až do tej doby, než budú k dispozícii výsledky týchto rokovaní, ale v každom prípade verím, že vaša petícia sa domôže spravodlivosti. Ďakujem. Thank you very much, Ďakujem veľmi pekne. Teraz Beatrice. Ďakujem, Cecília. Chcela by som poďakovať a privítať petičníkov, ktorí tu sú s týmto dlhým príbehom, ktorý začal už na začiatku storočia. Začalo sa hovoriť o vysokorýchlostnej trati pre tento región Španielsku a je to projekt, ktorého pôvod bol taký, že by e, tento vysokorýchlostný vlak bol pod zemou v Murcii. Bolo jasné od začiatku, že bude pod zemou. No a takýto prístup, takýto plán potom viedol k tomu projektu. No a potom, až sa malo začať, tak neboli peniaze na to, aby to viedlo pod zemou. No a vláda v určitú chvíľu povedala, že sa to nebude dať. No a okrem toho, čo sa stalo potom, a odhľadujúc od tých všetkých zmien, čo ja mám trochu obavy, napriek tomu, že ma trochu ukludnil zastupca komisie, mám trochu obavy ohľadom toho, že hovoríme o projekte, ktorý v určitej chvíli mal určité e, rysy. Bol to teda návrh vybudovania trate, tá trať už tam bola. To si nemyslíte, že uprostred mesta naraz tam sa vybuduje nejaká železnica. Tá trať už tam je, ide tam len o nové služby. Takže bola tam e, pozitívna dopadová štúdia ohľadom environmentálnych vplyvov a potom občania a stále mnohí hovoria, že to mení, že to mení, sa to stále zmenilo. A Európska komisia, ktorá by mala dohliadať na uplatňovanie princípov zmluv, Musí samozrejme veriť tomu, čo hovoria španielské úrady, ale či je tu, pokiaľ tu toľko informácií, tak je treba sa tam ísť pozrieť. Pozrieť sa na mieste, či tieto práce už prebiehajú, ako prebiehajú. Takže ako hovorí zastupca komisie, a to som rada, že príde nové oznámenie pre petičníkov a pozrú sa, či budú musieť kontaktovať španielské úrady, ale to je samozrejme, že potrebné. Musíte ich kontaktovať. Pokiaľ dnes máte niekoho v Madride, tak prosím, cestujte trochu tú chvíľku do Mursie a tam to posúďte, aby ste mali dostatočnú prestavu. A potom adekvátnym spôsobom môžeme odpovedať petičníkom. Toto ste hovorili vy na základe informácií, ktoré, nám, e, ktoré vám dodala vláda, tento výbor. Ja ako členka liberálov si myslím, že by táto petícia mala zostať otvorená, určite sa vyrieši a mandát musí byť taký, že Európska komisia v teréne na mieste sa na to pozrie, e, príde s zabezpekami a zaručí, že pôvodný projekt, na ktorý bola pozitívna dopadová environmentálna štúdia, bude vykonaný. A pokiaľ nie, tak prosím, musíte započať projekt pri porušení pravidel. Ďakujem. Thank you, Beatrice. Ďakujem, Beatrice. A teraz pani Albiol. Ďakujem. V prvom rade chcem privítať petičníkov. Chcela by som zdôrazniť týchto 73 dní, kedy sa e, miestni ľudia zmobilizovali, vyšli do ulic a žiadajú dodržiavanie svojich práv a hovoria, že tam nechcú mať bariéru, ktorá, by, ktorá je nebezpečná, ktorá by rozdelila mesto a ktorá by taktiež bola prekážkou e, ľuďom s fyzickým postihnutím alebo s problémami s mobilitou. No a tu sú dve otázky. Prvá, o ktorej už sa hovorilo, že ten projekt sa zmenil a ten vysokorýchlostný vlak bude v Mursi na povrchu a nie pod zemou, takže dostane sa v určitej časti na povrch nad zem. No a druhá otázka súvisí viac s európskou legislatívou. A síce, že tá dopadová štúdia hľadom environmentálnych vplyvov bola na projekt, ktorý sa potom zmenil. A teda je táto štúdia nekompletná, e, rozdrobená a neaktuálna. Je, je rozdrobená, pretože sa tento projekt rozdelil na rôzne fáze Takže nemáme v podstate globálny vplyv a taktiež nie je aktuálna táto štúdia, pretože ten projekt sa zmenil a štúdia neberie do úvahy ten nový projekt a síce, že e, vysokorýchlostný vlak sa dostane na zemský povrch Murcii a tým pádom táto štúdia je nekompletná a toto nie je v súlade podľa mňa so smernicou o hodnotení environmentálneho vplyvu, na uplatňovanie ktorej musí dohliadať komisia. Máme tu otázky urbanizmu, veľkých infraštruktúr v španielskom štáte, ale táto praktika eh, rozdrobiť projekty alebo prísť nejakými eh, vyhláseniami, eh, kde sa zmení projekt, ale nezmení sa to vyhlásenie. Nuž, je treba sa pozrieť, aká bude reakcia, ktorú potom obdrží Európska komisia, aby Európska komisia, ako už bolo povedané, si všetko riadne prešetrí, zistí, či, je niečo, či to vyhlásenie je adekvátne, neadekvátne, či ten projekt sa zmení alebo nie, či musí prísť nejaké nové vyhlásenie a prípadne pozastaviť, to by bolo podľa mňa logické, pozastaviť túto vec, dokiaľ sa neobjasní. No a druhá vec sa tiež e, v závislosti od ich reakcie. My, výbor pre petície, sa môžeme spojiť s Ministerstvom pre rozvoj, aby nám tú situáciu objasnili, pretože táto bariéra skutočne rozdelí mesto na dve polovice. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Marceles. Gracias, eh, Ďakujem. Ďakujem petičníkom za to, že prišla do Brusela, aby nám to prezentovali svoju petíciu je to komplikované mať mesto, ktoré bolo rozdelené železnicou. Ja som bol v Murcii e, a Pozrel som sa, ako to tam vyzerá. Je pravda, že tam máme 50 tisíc obyvateľov na juhu mesta, ktorí nemôžu byť izolovaní od centra mesta, pretože tam sú poskytované základné služby. A že tam musí byť teda postavený ten e, podchod, takže ja, ten projekt, ktorý momentálne máme, tak s tým je spojených veľa pochybností. Je pravda, že španielská vláda povedala, že od roku 2009, kedy bola vykonaná tá štúdia, tak sa to nič nezmenilo, ale my tu máme ešte ďalšie projekty, ktoré e, trvajú 2, 3, 4 roky a tam teraz sa stavia tá časť, kde e, vysokorýchlostný vlak príde nadzemno, ale e, tá štúdia z roku 2009 je iná. Takže ja si myslím, že bolo dobre, keby sa komisia obrátila na ministerstvo pre rozvoj v Španielsku, tak aby e, zadali vyhlásenie v súvislosti s tým paralelným projektom vysokorýchlostného vlaku. Pretože pokiaľ pár rokov tam prebiehajú práce, ktoré potom majú viestera, ktoré k tej vysokorýchlostnej trati pod zemou, tak je treba sa pozrieť na ten, aký to má dopad. Je tam aj napríklad sociálny dopad, je tam rozdrobenie, narušenie mobility v meste, taktiež je tam priamy dopad hluku na zdravie, znečistenie a taktiež dopad na mestskú faunu. Toto je úplne jasný dopad a vplyv, na ktorý sa musí Európska komisia pozrieť. Taktiež petičníci hovorili o tom o Ahurskom dohovore a hovorili o environmentálnom prokurátorovi, taktiež na to nebola žiadna reakcia, pretože Európska komisia by sa mala popýtať španielskej vlády na to, ako to teda vyzerá s tým environmentálnym e, prokurátorom a so, so splnením e, ustanovení Arhuského dohovoru. Ďalej, toto nie je poprvýkrát, čo boli urobené nejaké sluby, ktoré sa potom nesplnili. Napríklad vo Vajadolide Taktiež e, bol slub, že tá trať povedie pod zemou, no a dnes tá trať je hotová a vôbec nie je pod zemou, ale naopak je na povrchu zemskom. Takže je tu v Španielsku viac problémov tohto typu, napríklad rozdrobenie projektov. Nie je to poprvýkrát, čo o tom hovoríme v tomto výbore pre petície napríklad e, do Ňána, keď sme hovorili taktiež o rozdrobení projektu zo strany španielskej vlády, takže by som chcela, aby Európska komisia sa vrátila tejto otázke. Taktiež podporujem návrh e, kolegyne Sice, že by Európska komisia sa mala na to popýtať, pozrieť sa tam osobne, pretože um, predstavte si, čo to znamená, tam máte fyzickú stenu uprostred eh, mesta, ktorá v podstate oddeluje tisíce občanov od zvyšku. Takže prosím, ponecháme túto petíciu otvorenú do tej doby, než sa to riadne porieši strany Európskej komisie. Ďakujem petičníkom. Ďakujem. A teraz pani Valenie. Gracias, gracias. Ďakujem, ďakujem petičníkom. Ďakujem za aj váš boj. No a ako povedal aj predrečný kolega, v tomto výbore je taká tendencia, že sa tu stále niektoré veci opakujú, napríklad e, so španielskou centrálnou vládou a s rôznymi e, regionálnymi úradmi a vládami. A vidíme to, ako keby e, to bola bežná prax aj v iných, pri iných projektoch, v iných krajinách. A je tu teda tá otázka rozdrobenia. Áno, je tu štúdia environmentálneho dopadu. To bol len taký trik, aby sa pohol projekt, ktorý by iným v opačnom prípade nebol prijatý. A myslím si, že výbor by si toto mal začať zapisovať, pretože toto je prax, ktorá už sa zdá byť úplne bežná a myslím si, že by sa mali zaviesť opatrenia na európskej úrovni zo strany Európskej komisie. Ako povedal Florence, Videli sme to v prípade Doňána, ale aj v prípade iných projektov. Odpoveď Európskej komisie bola taká, že e, keď táto trať povedie pod zemou, toto stačí a už ďalej sa na to prestali pozerať, ale takto sa komisia nemôže chovať, pretože sú tu pretrvávajúce e, problémy, ako napríklad s hlukom, e, s krajným rozdelením, s rozdelením mesta. Je to taktiež aj v iných mestách. A ľudia sa taktiež sťažujú na to, že nemajú dostatočný prístup k informáciám ohľadom environmentálnych projektov. Tento arhuský dohovor vlády v jednom kuse porušujú. Prosím, zavete nejaké opatrenia. A okrem toho by som chcela pripomenúť, ako povedali petičníci, že táto posledná demonstrácia, na ktorej bolo viac než 50 tisíc osôb, a ktoré demonstrovali za to, aby tá trať viedla pod zemou, toto je, a taktiež tá policia použila obušky a násilie a títo ľudia tam len v podstate obhajovali svoje práva. Takže treba určite kontaktovať Ministerstvo pre rozvoj a mursiskú vládu, že ľudia odmietajú takéto opatrenia a že fyzicky sa tam budú oddelovať celé štvrte v tomto meste, ako podala kolegyňa z ľudovej strany. Áno, minister povedal veľa vecí, môže podať veľa vecí, slúbil, že tá trať povedie pod zemou. Ja si pamätám na slova ministra, keď bol ešte primátorom Santanderu a podporil e, vyšetrovací výbor pre e, vyšetrenie určitej záležitosti a potom sa dostal na ministerstvo a úplne obrátil, mal úplne iný názor, povedal, že tento výbor nie je potrebný a že je treba ho zrušiť. Takže slova sú len slova a nie sú na nič Predovšetkým, pokiaľ tento človek už dokázal, že on svoje slova neberie až tak vážne. Takže táto petícia mala zostať otvorená. Prosím, komisia, pošlite niekoho priamo do terénu, pozrite sa na to. Je to úplne iné, než u vás v kancelárii. A komisia, prosím, musíte byť dobre informovaní, je treba o tom znovu diskutovať, až budem mať dispozícii všetky informácie. Ďakujem. Thank you. Soledad. Ďakujem teraz, Soledad. Vítam ťa v výbore. Dlho som ťa už nevidela. Teším sa, že si tu. Ďakujem. Ja by som chcela na úvod poďakovať petičníkom. Táto obrovská demonstrácia, ktorú vidíte na obrázku, skutočne upozornila dôležitosť tejto témy. No a krem toho som si vypočula komisiu. A teraz je jasné, že im dávate zapravdu. Dávate zapravdu v tom, že veci sa robia zle. Z dvoch aspektov. Z technického pohľadu, ale taktiež celkovo. Týto, toto je mesto, ktorému je úplne jasné, ako by mala vyzerať trať e, na jeho území. Takže je treba, aby sa to dopočuli tí politici, ktorí to majú na starosť. No a myslím si, že toto je facka občanom Mursie, ktorí nám jasne hovoria, že takto sa veci nedajú robiť. Takže Murcia eh, chce a bolo im slúbené to, že ten vlak tam príde a že bude pod zemou. Takže treba splniť tento slúb a treba sa pozrieť na určité fakty. Je pravda, že v Španielsku boli robené veľké investície, že sa budovala infraštruktúra vysokorýchlostného vlaku na, veľkom, na veľkej časti území, ale niektoré zóny, napríklad tie periférne predovšetkým, kde tento vysokorýchlostný vlak sa nedostal, no a z rozpočtových dôvodov lebo pokiaľ tam nie je dostatočná politická vôľa, tak sa to možno nestane, takže táto územná e, celistvosť nie je úplne zaručená. Murcia musí byť dobre prepojená so zvyškom Španielska, ako aj iné e, juhovýchodné regióny. Myslím si, toto je zásadné pre Murciu a pre jej občanov. A sú tu podmienky, ktoré si stanovili a toto sú jediné adekvátne podmienky pre takéto mesto, ktoré v 21. storočí nemôže byť e, rozdelené na polovicu e, takýmto, e, takouto vlakovou traťou. Takže takto, ako sa tu žiada, komisia by sa na to mala pozrieť, pretože je jasné, že španielské úrady porušovali pravidlá. To znamená, že e, komisia si to musí riadne prešetriť, možno sankcionovať. Ja, ale ja nechcem, aby sa sankcionovalo. Ja chcem, aby e, Mursia mala ten vysokorýchlostný vlak, aby bol pod zemou. Takže komisia, prosím, potom nám o 6 mesiacov zašlite nám správu ohľadom toho, aký bol výsledok dialogu so španielskými úradmi. Hovoríte, že ste s nimi v kontakte a zaručte túto potrebnú zmenu projektu Takže prosím, e, informujte výbor PETI, aby videli petičníci, že sme užitoční, že príde riešenie, ktoré potrebujú a ktoré im ide. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. A teraz dáme slovo naspäť navrhovateľom. Oh, sorry. Prepačte, ešte som vás nevidela. Prepač, prepač. Majte, máš slovo. Muchas gracias, presidente. Ďakujem. My sme sem neprišli toľky, z toľkých politických strán len tak z nejakého vrtochu. Je to preto, že poznáme našu krajinu a poznáme politiku v našej krajine a vieme, že dnes tu títo ľudia uplatňujú svoje právo na petíciu, títo ľudia z Murcie a tým využívajú jeden z nástrojov preto, aby pekné slova, ktoré tu dnes zazneli, aby ich neodnesol vietor. Záruky pre to, že tieto slova sa nestanú len takým, eh, len takým eh, odvedením pozornosti verejnosti a taktiež práca, ktorá prebieha v Španielsku, tak komisia sa na ňu musí pozrieť osobne a niektorí z nás povedali, že už roky sa pozeráme na to, ako sa mesto môže zmeniť a prosím, to všetko, čo vám povedali miestni, toto je ver, verné, e, verné, to sú verné informácie ohľadom toho, ako to tam vyzerá, ako sa porušujú niektoré právne záväzky a taktiež je to svedectvo o tých hrozných podmienkach, oni sú ľudia, ktorí sa hambia, sú veľmi dôstojní, takže oni vám nepovedali všetko, čo to znamená e, v tých najchudobnejších a najzraniteľnejších štvrtiach mesta. A toto je absolútny škandál. Títo ľudia prišli a majú e, rôzne argumenty a my potrebujú, aby sme ich chránili. Preto vás žiadam, aby ste ponechali túto petíciu otvorenú a aby výbor zaručil dodržavanie práv týchto občanov, ktorí už celé roky sa snažia zlepšiť situáciu v oblasti konektivity, prepojenosti. A táto situácia, pokiaľ nebudeme dôslední, sa môže e, oveľa zhoršiť. Mrs. Ayala Sender. Pani Ayala Sender, vítajte medzi nami. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ne. Prepačte, ja som bola na schôdzi, kde sme sa zaoberali otázkami energetiky pre oblasť Stredozemného mora. Takže toto je dosť ďalná téma. Ale ako sme povedali včera, no, vítam tu petičníkov. Už som mala príležitosť sa s nimi stretnúť, vypočuť si ich požiadavky, sú absolútne opodstatnené a nielen opodstatnené, ale aj neskôr prišli nejaké zmeny na európskej úrovni, takže oni so svojou petíciou už dosiahli to, že sa im podarilo trochu veci zmeniť, pohnúť, porovnaní s tou situáciou, ako to plánoval španielský štát. Takže pokiaľ sa spustí verejný projekt stavba dopravnej infraštruktúry, ako v prípade toho vysokorýchlostného vlaku, je to infraštruktúra, ktorá, ktorá teda je súčasťou eurostredozemných koridorov. Je to transeurópska sieť a tým pádom je to teda projekt európskeho záujmu, prioritný projekt. No a napriek tomu sú to takéto problémy. Taktiež je to prípad napríklad v Granade pred dvomi rokmi, tam bol taktiež problém s vysokorýchlostným vlakom. Všetky tieto stavby v súvislosti s veľkou infraštruktúrou musia počítať s dialogom a s konzultáciami dotknutých občanov a občanskej spoločnosti. A Európska únia musí predvídať dopad a musí sa pozrieť na to, ako tento dopad, pokiaľ je negatívny, zmierniť. No a pri pár mesiacov, alebo pár rokov, ako v prípade Granady, aj v prípade Mursie, je treba si uvedomiť, aký má dopad stavba takéto infraštruktúry na každodenný život občanov a aký dopad budú mať tieto zmeny v budúcnosti. Tak čo týka toho rozhodnutia o tom, že táto trať povede pod zemou, to bolo dobré rozhodnutie. Potom máme e, podobné rozhodnutia v Chirone a v Katalánsku. Je dôležité, že v prípade Mursie sa to všetko urobí dobre a je potreba vždy si predvídať a predpovedať, ako to bude vyzerať v každej fáze. A v každej fáze je treba vykonávať konzultácie s občanmi a je treba si uvedomiť e, dopad, ako je bude možné ho zmierniť. Minulý týždeň bol minister v Štrasburgu, hovorilo sa o tejto téme na našej schôdzi s ním. A teda gratulujem petičníkom. Ja hovorím, že takéto hnutia, keď sa spustia, tá, tak eh, na druhej strane sa veci začnú hýbať, hýbať tiež a možno to nie je úplne dostačujúce časovo, ale určite je tu teda šírenie povedomia, určite je teda informovaný aj e, konkrétne minister a celé ministerstvo a určite treba ponechať tú petíciu otvorenú, aby tie konzultácie komisie s ministerstvom rozvoja boli zachytené aj v písomnej podobe a Netreba sa pozrieť na to, čo nám povedia, konkrétne, ako to vyzerá časovo, v ktorej fáze sú aké zmeny, v akej fáze projektu sme teraz, aby sme sa mohli rozhodnúť aj my tu v rámci výboru pre petície. Takže ďakujem za vaše slova. Podarilo sa vám dosiahnuť pohyb na európskej úrovni a dúfame, že sa veci pohnú dobrým smerom, ale určite treba naďalej vyvíjať tlak ako ste povedali správne, pani predsednička, a musíme žiadať, aby komisia konzultovala ministerstvo rozvoja a držala od nich nejakú odpoveď, pretože ináč túto odpoveď nemáme. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam, na, e, nastal čas dať slovo navrhovateľom petície, takže nech sa páči, máte dve minúty. Han habido alusiones a la, a la Takže hovorilo sa tu o tom, že je potreba, aby prišli vysokorýchlostný vlak, aby vedel pod Toto nikto nespochybňuje. My tu bojujeme za to, a tak nie je pravda, že bojujeme za to, že aby neprišiel vôbec tento vysokorýchlostný vlak. Do Murcie to nie je pravda. Takže je prioritné, aby keď príde táto trať, aby viedla pod zemou. My už sme pred 30 rokmi začali za toto bojovať. Ešte vysokorýchlostný vlak vtedy nebol uh, Eh, naplánovaný konkrétne, takže hovorilo sa o tom, ako sa tam bude stávať tá železnica. Potom prišiel plán vysokorýchlostného vlaku a povedalo sa, že bude pod zemou. Tak sme sa dohodli v roku 2006, no ale momentálne ho chcú viesť násilne nad zemou. No a tieto práce eh, nad eh, zemou, tak majú dopad na eh, miestnu dopravu a taktiež na životné prostredie. Je to elektrifikovaná trať, ktorá je absolútne nepripustná. Je tam stena, ktorá rozdelí definitívne mesto. O to nám ide. No a taktiež, aj mám dokumentáciu, ktorú vám môžem dodať, sme sa pokúšali pozastaviť tento projekt ja som vo svojom stanovisku hovoril o tom, ako v roku 2011 tam bol projekt, ktorý sa e, zastavil, ale taktiež dostalo v roku 2013 a v roku 2014 mám tú argumentáciu, dokumentáciu, bol to projekt, ktorý bol udelený určitému podniku, aby ho potra postavil. O pár mesiacov neskôr sa e, ten návrh zlikvidoval, prišiel tam nový návrh nového projektu v novembri 2014. Tieto manévry, či áno, či nie, tie, že niečo spustíme, potom to zastavíme, to spôsobuje, že si miestni myslia, že ani tento návrh nie je vážny a že sa zastavia e, práce pod zemou a toto je pre nás prioritné, aby tieto prebiehali. Ďakujem veľmi pekne a gratulujem vám už k vašej práci. Keď ste začali na tomto pracovať pred 30 rokmi, tak sa vám naozaj podarilo to zahrnúť do pozornosti každého politického rozhodovania v Španielsku aj inde. Ďakujem vám za tento boj a túto vášeň, entuziasmus, značenie, silu, s ktorým bojujete tento boj. Myslím, že treba ukončiť túto E, e, tento bod programu a rozhodnúť, že petícia ostane otvorená, že pošleme list ministerstvu dopravy a verejných prác a poukážeme na rôzne veci, napríklad nedostatok e, aktualizovaného posúdenia vplyvov na životné prostredie. Ďalej musíme požiadať o dodržiavanie či nedodržiavanie ruského dohovoru, ako spomenuli kolegovia. A napokon e, slúb, že tento projekt bude vedený pod zemou, nikde inde, len pod zemou. Proste musíme sa postarať o to, že to tak bude. Myslím si, že potrebujeme aj aktualizáciu informácií od komisie. Myslím, že ste povedali, že neustále komunikujete a že nám tiež oznámite výsledok tohto dialógu. A myslím si, že toto môžeme spraviť. A taktiež by sme to mohli poslať na, ako informáciu výboru pre dopravu parlamentu, aby vedeli, že sa toto deje. Áno, súhlasíte? Každý prikyvuje a chcem ešte navrhovateľom povedať, že nie je to vždy také jednoduché, e, e, ale pri, e, upozorniť aj iné výbory. Ale teraz tu máme španielských poslancov z rôznych politických skupín. Je to veľká radosť, že môžeme takto všetci spolu bojovať. Áno, ďakujem za to, že ste prišli, za vaše odhodlanie upozorniť na tento problém v krásnej oblasti Morsia e, e, vo Španielsku, v krásnom kúte Európy. Ďakujem. Can I, can I Chcem vás požiadať, keby ste možno v tichosti opustili miestnosť a aj rýchlo, pretože ťa čakajú tu ďalšie petície. Možno by ste mohli ďalej pokračovať v rozhovoroch pred dverami. Chcem požiadať pani Albiol, moju kolegyňu, pani Albiol, keby ste prosím odprevadili navrhovateľov von z miestnosti a pokračovali, keby ste pokračovali vo vašich rozhovoroch vonku. Pani Albiol, prosím. Bola by ste taká láskava, vyprevadili navrhovateľov petície z miestnosti a že by ste pokračovali v svojom boskávaní sa objímaní pred miestnosťou, pred rokovacou sieňou. To... Takže nastal čas venovať sa dánskej petícii. Ide o porušenie legisla- environmentálnej legislatívy EÚ s cieľom umožniť rozšírenie akvakultúry. Je to 578, petícia 578 a pani Bile je snáď tu. Máte 5 minút. Ďakujem za to, že vás môžem upozorniť na tento prípad, ktorom dánska vláda porušila niekoľko právnych predpisov EÚ. Som tu v mene viacerých miestnych politikov, je z mnohých politických strán, predstavuje mnohých občanov, ktorí tu žiaľ ale nemohli byť, lebo práve teraz máme v Dánsku voľby. Ide tu o úmysel dánskej vlády zvýšiť znečistenie v vodnom e, prostredí a Baltického mora. 2011 umelý koncept environmentálneho priestoru pre manévrovanie bol zavedený, to znamená väčšie nitratové a fosfátové znečistenie, ako aj celkové zhoršenie morského prostredia z biodiverzity, znečistením vody, pôdy a tak ďalej. Zameriam sa na tri hlavné body. To je ďalš- zvýšenie znečistenia, negatívny dopad na náš región a susedné krajiny a porušenie európskych právnych predpisov. Poprvé, e, rámcová smernica o vodách hovorí, že látky, ktoré prispievajú k nitrifikácii ako nitráty a fosfor, treba znížiť e, 95 pobrežných vôd v Dánsku neplní tieto základné environmentálne ciele. Napriek tomu dánska vláda si myslí, že, že sa vytvoril environmentálny priestor pre znečistenie, pretože sme zničili iné veci. Tento environmentálny priestor neexistuje v legislatíve EÚ ani vo vede. Žiada o ďalšie znečistenie 800 tón nitrátov a six tón e, fosforu, tak ako to schválili už v predchádzajúcej legislatíve. Takéto navýšenie žiada od nich a keby došlo k nejakej kompenzácii inde, môžu byť aj väčšie znečistenia. Tento zákon vychádza z toho, že ak budú napríklad mušlové farmy a podobne možno zvýšiť e, znečistenie nitratmi, filtráciou planktonu a tým sa vlastne zabráni znečisteniu mora, ale použitie mušli na tento účel a takýto výsledok vôbec nie je dokázaný. E, mušle e, zanechajú látky, ktoré odsávajú kyslík a e, vypúšťajú antibiotika a podobne. Takže to vôbec nie je nejaká schodná cesta negatívne dôsledky pre náš región a okolité krajiny sú veľmi veľké. Záleží nám na morskom pobreží v Katikate a Judsku a susedných krajinách, pretože e, tu sa vôbec e, nezohľadňujú tieto činy dánskej vlády. Takéto kroky budú škodiť morskému prostrediu aj rôznym odvetviam, ktoré čerpajú z mora a E, môžem povedať, že rybárske podniky v žiadnom prípade nelakajú turistov. V klietkach sa používa aj meď a to je ďalšie narušenie životného prostredia a vôbec tu nie je environmentálny priestor pre lieky, ktoré sa budú používať. E, druhý v akvakultúry budú mať tiež negatívny dopad na biodiverzitu regiónu. Porušenie európskej legislatívy teraz Naša legislatíva umožňuje kompenzáciu znečistenia s e, mušlovými farmami. To nie je v konflikte s predpismi, ak sú podmienky správne, ale náš poľnohospodársky balík umožňuje ďalšie znečistenie, ako som povedala, tých 800 tón nitrátov. A environmentálny priestor je v konflikte s vnútroštátnou pardon, s e, európskou legislatívou, pretože naplňa neznečistenú ob, oblasť národnými kvotami. Rámcová morská smernica hovorí, že takéto znečistenie nie je možné v prostredí, ktoré neplní environmentálne ciele. A ignorujeme aj tú skutočnosť, že Dánsko znečistuje stále viac nitrátmi. Rámcová smernica o vodách ďalej hovorí, že socioekonomická a, a analýza je potrebná pred takýmito krokmi. Takáto analýza by ukázala, že sa zhorší nielen životné prostredie, ale bude to mať aj negatívny finančný dopad a rast pracovných miest. Na záver, tento zákon je e, aj v protiklade so zásadami rámcovej smernice o vodách a ďalšími právnymi predpismi Eh, negatívne stránky sú väčšie ako prínosy a recyklácia takýchto akvasystémov je tiež negatívnym javom. Eh, žiadame komisiu, aby zastavila, aby zastavila v Dánsku eh, výstavbu, výstavbu nových akvafariem a aby zaručila dodržiavanie právnych predpisov. Ďakujem zástupca komisie. Naozaj dnes ráno máte tu na veľmi ťažkú prácu, nech sa páči. Ďakujem. A samozrejme, keď prídem, tak to chcem to, toho tu mať veľa. Takže, ďakujem veľmi pekne. A táto problematika znečistenia živinami je veľmi vážny problém a v celej Európe. A komisia bola veľmi aktívna v tomto všeobecnom rámci boja proti takémuto znečisteniu. Ako viete, máme aj súdne prípady e, s členskými štátmi, takže určite nie sme pasívni. Táto dnešná konkrétna téma ukazuje opatrenia, ktoré sú súčasťou dánskeho balíka pre potraviny a poľnohospodárstvo a treba posúdiť každý prvok, aby sa posúdila zákonnosť. Tu od 1. júna 2017 je novela zákona o ochrane životného prostredia, ale tam je autorizačná doložka pre ministra, ako to už navrhovateľka uviedla. To predstavuje právny základ pre to, aby minister mohol prijať ďalšie pravidlá, ale táto právomoc sama o sebe nie je porušením európskych zákonov a na základe informácií, ktoré máme doteraz, minister túto právomoc nevyužil. Takže na základe informácií, ktoré máme my, e, legislatíva Dánska v tomto konkrétnom prípade a v súvislosti s kompenzačnými morskými opatreniami nepredstavuje porušenie legislatívy EÚ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Margaret. Budem hovoriť po dánsky, lebo viem, že ľudia v Dánsku toto sledujú, ale chcem povedať Petrovi a Cecílii, že toto je prípad, ktorý má dopad aj na Nemecko a Švedsko. A máme indikácie od kolegov z pobaltských krajín, že si v plnej miere uvedomujú, že Dánsko tu konalo tak, ako keby nepatrilo do žiadneho medzinárodného združenia a, a vôbec sa neunúvali požiadať komisiu o názor alebo stanovisko a komisia nehovorila o morskej stratégii. A to znamená, že e, my sme tu nevideli tento výsledok, táto stratégia je totiž pomerne nová a Dánsko ešte zatiaľ nebolo odsúdené. Vidíme, že ten environmentálny priestor je niečo, čo si sami vymysleli. Je to koncept, čo si sami vymysleli a možno, že v e, v rámcovej smernice o vodách sa ukáže, že sme dobrí a tak inde môžeme znečisťovať viac. Takže takto si to oni vykladajú. A pokiaľ do čias tejto vlády sme mali námornú e, stratégiu a rámcovú smernicu v jednom balíku. Ale teraz sa zdá, že ten prístup je iný a zrazu e, došlo k odčleneniu, pretože Máme tu rozsudky e, spadajúce pod rámcovú smernicu o vodách, ktoré ukazujú, že nedodržali záväzky a pokiaľ ide o molusky, nemáme vôbec žiadne dôkazy o účinnosti. Vo fjorde Skiva to používajú, ale to je len fjord. Ale my hovoríme o otvorenom mori a tieto molusky nebudú mať dosť e, živín a pôjdu bližšie k, e, pobrežiu. Tu ide o severozélandské pobrežie, pretože tam sú vetry zo západu. A vetry zo západu sú iné. A Severné Nemecko je tiež ovplyvnené tým, čo sa tu deje. Takže chcem požiadať komisiu, či by raz nemohla reagovať ešte predtým, ako sa veci naozaj pokazia. Zdá sa, že vy stále hovoríte, že áno, dobre, ministerstvo zatiaľ nevydalo žiadne povolenia, má právo to robiť a podobne. To znamená, že by bolo potrebné reagovať e, teraz a nie postmortem. A keď sa na mňa obracajú ľudia doma a keď hovoria, že máme tu na tento zákon, ktorý je a potom komisia povie, že áno, počuli sme, že tento zákon je prijatý a e, to je síce pravda, ale zatiaľ sa nič zlého nedialo. Ale prosím, naozaj, nemohli by ste plniť svoje povinnosti a E, priznať, že Dánsko koná čiste vo vnútroštátnom záujme, nezohľadňuje rámcovú smernicu o vodách ani potreby EÚ. Viem, že predstaviteľ komisie pracuje pod nadriadenými, pre ktorých životné prostredie nie je priorita, ale pre nás je životné prostredie priorita. Nech Boh pomôže vám aj nám, aby sme mohli niečo urobiť. Teraz Ďakujem, Cecília. Dlho a so záujmom a s veľkými obavami sledujem túto problematiku a tento problém ktorý sa týka tej skutočnosti, že dánska vláda poskytla ministrovi právomoc na realizáciu poľnohospodárskej činnosti na mori. A to, čo tu počujeme, je významné ohrozenie z hľadiska živín, ktorí sa dostanú do mora a narušia prirodzenú rovnováhu v mori. Tešila som sa, očakávala som, že e, očakávala som odpoveď komisie, pretože aj ja som očakávala, že budeme mať viac, než len takéto nejasné, vágne odpovede. Myslela som si, že môžete použiť túto legislatívu a povedať, že tento zákon 111 predstavuje porušenie európskej legislatívy. Chcem požiadať komisiu, aby povedala, čo je potrebné na to, aby ste mohli začať konať, aby ste mohli prijať jasné rozhodnutie, pretože veci sú jasne vymedzené. A pretože to, čo počujem a čo počujem aj od expertov, jasne ukazuje, že dojde k porušeniu EU legislatívy. A ako sme už počuli, musíme naozaj čakať, až kým škoda nastane. A dnes do poludnia dánska tlač vydala nové správy o tom, aké je to zlé. A zdá sa, že počet nitrátov v mori je oveľa vyšší než to, čo sme doteraz počuli. Takže ja si myslím, že to vyzerá naozaj zle a naozaj dúfam, že, že komisia bude môcť byť jasnejšia v tej, tejto veci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem ešte raz. A myslím si, že dáme slovo znovu navrhovateľovi. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj komisii. Ďakujem za to, že posudzujete našu petíciu. Ja si myslím, že odpoveď, ktorú som vypočula, ako povedala Mark Gareta a ďalší priatelia v parlamente nie je presne uspokojivou. Hra eh, sa s technickými aspektmi toho, že sa to ešte nestalo. Pokiaľ ja viem, už sú žiadosti na e, ikry, teda na e, e, žiadosti o vytvorenie pstruhových farm, ale to by sme mali zastaviť ešte predtým, než dojde k znečisteniu mora, si myslím a prečo neboli vôbec zohľadnené stanoviska susediacich štátov. Ten priestor, environmentálny priestor neexistuje. Chcem sa spýtať, či komisia v nejakej svojej prípravnej práci počula už vôbec niekedy e, výraz environmentálny priestor tak, že si vymyslíte, vytvoríte priestor na znečistenie. To vôbec predsa vo vede nič také neexistuje. Ďakujem. Nech sa páči. Ešte chcem zdôrazniť tú poslednú vec, čo sa povedala. Je zaražajúce, že komisia sa na to vôbec nepozrela, na ten koncept environmentálneho priestoru, ktorý objavila dánska vláda ako manevrovací priestor a odôvodnenie na troška väčšie znečistenie. To v našej legislatíve v Európe neexistuje. že sa im dovoliť, aby to urobili. A chcem vyzvať aj kolegov tu Cecíliu, Petra a každého ďalšieho, musíte upozorniť na tento prípad aj v svojich domovinách, v svojich vlastiach, pretože Mnohí si myslia v komisii povedzme, že to nie je vôbec nič zlé, ak niekto koná len v vnútroštátnom záujme. Samozrejme je to vnútroštátna legislatíva, o ktorej hovoríme. Je to e, zákon o ochrane životného prostredia nie je európskym zákonom, ktorý prijali v 2007. A Dani prijali asi zákon, ktorý nedodržujú. To je možné. ale ak realita nezodpovedá zákonom, tak je to úplne zbytočné. Nie, my hovoríme o Baltskom mori a to je európsky priestor a nemôžu tu uplatňovať svoje súkromné zákony. Je to európska záležitosť a rámcová smernica o vodách tu zohráva úlohu a konajú, ako keby išlo vnútroštátnu záležitosť. A ja si myslím, že komisia mala sledovať veci, takže aby som to zhrnula, je to pomerne zložité, ale ma, z druhej strane by to malo byť úplne jasné, ale troška mám z toho hlavy bol, pretože máme stratégiu EÚ pre Baltské more, ktorá vôbec nebola doteraz spomínaná. Uh, a to je niečo, čo by mohla komisia zohľadniť. Stratégia pre Baltské more je dokument, ktorý by sa mal implementovať aj v skutočnom živote a nemal by to byť bezubý e, tiger na e, poličkách v knižnici. To je jedna vec. Takže požiadame komisiu, aby toto preskúmala a potom, či je vnútroštátne právo v súlade s tým a či zákon a opatrenia, ktoré spomína stratégia, boli implementované dánskou vládou to je jedna vec. Takže čo urobíme? Takže petícia bude otvorená. Požiadame komisiu o aktualizované informácie o úplnom dodržiavaní smerníc a stratégie pre Baltské more a obrátime sa aj na dánske ministerstvo životného prostredia a vyjadríme im naše vážne znepokojenie v tejto otázke a odporúčime im, aby nevydali povolenia na projekty na základe nového zákona. Jednoducho musíme to vidieť v širšej perspektíve a okrem toho potrebujeme zabezpečiť úplné dodržiavanie smerníc a na to mi veľmi záleží. Prepač, mikrofon nebol zapnutý. A potom ten pojem environmentálny priestor, to je to, čo používajú, to je dôležité, aby komisia sa vyjadrila k tomuto konceptu. To v európskej legislatíve neexistuje. Nielen v Dánsku vidíme, a teraz tu nebudem citovať Shakespearea, vieš čo myslím, to isté prebieha aj v každom členskom štáte, že majú pocit, že som to len ja a na druhých im nezáleží v Európe. Inými slovami, to, čo robia v Dánsku, má dôsledky pre Európu ako celok a najmä pre Pobaltie. Má to dopad na Nemecko, Švedsko a ďalšie krajiny. Takže je to niečo, čo je vo veľkom európskom zámysle, e, záujme a to v liste ukážeme a obrátime sa takto na komisiu a požiadame o posilnenú spoluprácu medzi vami a nami v tejto veci. A vyzývame vás, aby ste naozaj zohľadnili stratégiu pre Baltské more. Keď budeme na budúce o tomto probléme hovoriť, súhlasíte s tým? Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Okay, Peter? No. Nech sa páči. Chcel som len povedať pani mikrofón, predsednička, mikrofón. že... Na... Pani predsednička, že je to naozaj typický prípad pre sieť e, vytvorenú PETI. Patria sem aj iné výbory, napríklad pre rybolov a podobne. Chcem sa spýtať, či sú odborné výbory v pohode s týmto. My sme povedali našu nespokojnosť, ale odborné výbory sa k tomu ako vyjadrujú. Agri, ale ide najmä ryby a životné prostredie. Mali by sme zistiť aj ich postoj k tejto, tomuto problému. Dobre, urobme aj to. Pošleme aj list na Agri a na ryby. A Požiadame našu vedúcu, aby e, to, to tému dala do petisiete, pretože to je niečo, čo si vyžaduje aj takúto pozornosť. Výborne, ďakujem. Takže prajem vám šťastnú cestu späť do Dánska. A teraz... 16, Bod a 2. Prezentácia štúdie EPRS o nastaveniach letného času, smernica z roku 2000, je to Expos dopadová štúdia, je tu Ingot Angelmajer. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem za príležitosť predstaviť našu štúdiu o letnom letnom čase. Pracujem pre výskumné centrum Európskeho parlamentu a návr- na, vypracovala som tú štúdiu na základe požiadavky výboru Júri. Júri nás požiadala, aby sme preskúmali dopady letného času na mnoho odvetví, energetiku, hospodárstvo a zdravie. Dokument sa nachádza online a taktiež vytlačené kopie sú v dispozícii na, pri vstupe do miestnosti prvom rade by som chcela letný čas dať do kontextu EÚ, potom by som hovorila o dopadoch letného času na rôzne odvetvia a potom e, sme sa venovali aj verejnému stanovisku a na záver e, máme návrhy na niekoľko možných scenárov. Čiže myšlienkou letného času je využiť denné svetlo, preto sa to nazýva aj Daylight Saving Time DST, čiže e, letný čas, alebo teraz čerpanie letného času. Koncom oktobra e, presúvame letný čas na štandardný a táči na ten letný čas v júni. V princípe sa letný čas týka všetkých európskych občanov. Táto téma sa častokrát veľmi emocionálne prediskutováva. Je to téma mnohých petícií, e, v Európs- ktoré Európsky parlament dostáva od európskych občanov. EÚ je európsky, pardon, letný čas e, regulovaný smernicou 2000 lomeno 84. Je to už 9. smernica o letnom čase, bola pridaná v rámci, pri, prijatá v rámci e, spolurozhodovacieho procesu a transponovaná do e, vnútroštátnych právnych predpisov koncom roku 2001, avšak táto smernica nezaviedla letný čas v EÚ, avšak harmonizovala ho. Harmonizačný aspekt sa jasne odráza v zvolení právneho základu. Je to článok 114 zmluvy o fungovaní Európskej únie, kde sa reguluje prijatie opatrení pre harmonizáciu zákonov, aby sa zlepšilo fungovanie vnútorného trhu. Väčšina krajín má vlastnú väčšinu dlhú históriu letného času. Nemecko a niektoré ďalšie prv, poprvýkrát zavedli letný čas počas Prvej svetovej vojny väčšina e, členských štátov opätovne začala používať letný čas 70. 80. rokov a to z troch dôvodov. Poprvé šetrenie energie. V 70. rokoch bola veľká kríza. Ďalší dôvod rozšíriť denné svetlo aj na večer, čiže ľudia by sa mohli potešiť e, aktivitami vonku po práci a po škole. A po tretie, aby zosúladili e, E, čas so susedmi, európskymi susedmi a biznis partnermi. E, niekedy sa tieto prístupy odrážajú v vnútrošatných právnych predpisoch. Na začiatku členské štáty um, mali letný čas podľa svojich vlastných um, časových um, plánov, čo spôsobovalo problém pre vnútorný trh. Komisia v 75. sa tomu začala venovať a trvalo to 25 rokov, a 9 smerníc, kým sa nám podarila naozaj celoeurópsku harmonizáciu letného času. Možno, že pár slov k medzinárodnému kontextu. Dnes majú letný čas e, vo vyše 60 krajinách a najmä v industrializovanom priemyselnom svete, najmä v Severnej Amerike, Austrálii a Európe a trochu aj na Blízkom východe. V Európe iba 4 krajiny nemajú alebo nedodržiavajú letný čas. Je to Island, Bielorusko, Rusko a Turecko. Všetky ostatné európske krajiny zmenili eh, čas a robia to synchronizovanie z EÚ. Eh, e Pozrime sa, aký dopad má letný čas na jednotlivé odvetvia. Viete si určite predstaviť, že existujú stovky štúdií, ktoré skúmajú eh, rôzne aspekty letného času a komisia tiež skúmala potenciálny dopad na jednotlivé hospodárske odvetvia a na zdravie v mnohých externých štúdiách. V, v roku 1990 komisia vypracovala dopadovú štúdiu, aby vypracovala právny návrh aktuálnej 9. smernice. Potom v roku 2007 e, vypracovali monitoring, správu monitoringu správu, aby sa ukázalo, či tie hodnotenia z roku 2000 sú stále platné mandát z toho vyplýval zo samotnej smernice. E, kancelária e, pre technológiu nemeckého Bundestagu je to organizácia, ktorá je poradenský orgán pre Bundestag pre vedecké záležitosti a oni zobrali tento monitorovaciu správu ako začiatočný bod svojho veľkého výskumného modelu. Výsledky boli e, zverejnené na jar 2016. Je to naozaj najkomplexnejší výskum e, v tejto oblasti. Hovorí sa tu o dostupnej dostupných vedeckých a nevedeckých dôkazoch, ktoré boli od roku 2007 zverejnené a porovnáva výstupy zo záverov komisie z roku 2007 s týmito výstupmi. Táto správa je naozaj mimoriadne hodnotná a to preto, že kritickým spôsobom analizuje a hodnotí aj metodológiu v každom jednom výskumnom dokumente veľmi často e, metodológia alebo externé faktory môžu vysvetliť to, prečo jednotlivé štúdie e, sa dopracovajú k rôznym riešeniam. Náša štúdia EPRS e, tiež stávala na správe Bundestagu a doplnili sme ju vy, e, relevantnými výskumnými výstupmi, ktoré boli od tej doby zverejnené. Pozeráme sa na dopad e, letného času na energetický trh, en, e, polnospodárstvo a zdravie. Keďže mám obmedzený časový limit, budem hovoriť iba o týchto prúkoch. Vnútorný trh. Ako som už vysvetlila, hlavným cieľom smernice bolo zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu. Benefit smernice o letnom čase e a benefity teda pre vnútorný trh nemusia byť na prvý pohľad viditeľné, ale pokiaľ by ne, neexistovala harmonizácia, tak by tie náklady boli zásadné. Komisia skúmala túto otázku v štúdii e, z roku 2014 a dospela k záveru, že asynchronický, asynchronický systém by viedol k nárastu cien e, na vnútornom trhu. Pokiaľ ide o energetiku, veľa sa tu hovorilo o o šetrení energie. Výstupy sú e, zmiešané, pretože riešenie z jednej krajiny nemožno za každým preniesť do inej krajiny, a to z dôvodov, ako je klima, geografické umiestnenie či kultúrne zvyklosti, napríklad to, či je bežné mať e, klímu alebo nie. Existujú dve nedávne štúdie, ktoré dospievajú k záveru, že pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie, dali by sa prekladať mierne mierne šetrenie pre domácnosti, ale nie pre priemysel. A potom je tu veľká štúdia z roku 2016, ktorá uvádza, že šetrenie energie vďaka letnému času predstavuje 0,34 celkovej spotreby energie. Pokiaľ ide o zdravie a letný čas, tak tam je to špek- spektrum veľmi veľké, či už ide o krátkodobé, dlhodobé, pozitívne, negatívne efekty. Niekoľko štúdí hovorí o pozitívnych dopadoch letného času, pretože ľudia e, čerpajú, lebo teraz sa môžu tešiť činnostiam vonku, pretože je dlhšie svetlo, pretože šport sa považuje za niečo dobré pre fyzické zdravie, ako aj, aj slnečné svetlo je dôležité kvôli vitamínu D. Potom je tu však argument, ktorý sa najčastejšie používa a ktorý je negatívny, že tu dochádza k eh, narušeniu ľudského biorytmu alebo to sa dá porovnať s malým jetlagom, či s malou chorobou časového posunu, ku ktorej dochádza, keď človek cestuje cez časové zóny. Takže nedostatok spánku a dopady mm, letného času, zmeny času môžu spôsobiť únavu. Ľudskému telu trvá niekoľko dní, kým sa prispôsobí zmene, ale podľa nových výstupov o, v odvetví chronobiológie hovoria, že existujú isté chronotypy, ktoré sa vôbec neprispôsobujú jednoducho alebo dokonca vôbec. Diskusia o dopadoch letného času na ľudské hodiny asi bude rásť, pretože tento rok Nobelová cena za medicínu bola pridelená trom americkým vedcom, ktorí sa venujú práve E, téme tohto rytmu. Členské štáty častokrát volajú po zmene režimu aj petície, národné parlamenty volajú často po zrušení letného času. Tieto hlasy treba brať vážne, avšak zjavne tu je nedostatok vedomostí, pokiaľ ide o verejné verejnú informovanosť. Potom sú tu národné prieskumy, ktoré poukazujú na to, že mnoho ľudí je veľa nešťastných, veľmi nešťastných, najmä v Nemecku a v iných krajinách existujú národné občianske iniciatívy, ako aj iniciatívy v parlamente, avšak úprimne povedané, veľmi málo vieme o postojoch občanov, ktorí sa nevyjadrujú, sú spokojní s tým, že e, môžu byť dlhšie vonku za svetla, alebo je im to jedno, alebo o čo ide tým, ktorí sú za zmenu e, času. Chceli by celý rok mať letný čas alebo celý rok štandardný čas, to vôbec nie je jasné. Každé riešenie má výhody a nevýhody. Prepašte, môžem ešte hovoriť minútku? Kým sa rozhodne o jednej časovej schéme, bolo by potrebné preskúmať, aké dopady by mal letný či bežný čas, aký dopad by to malo na východ slnka a západ slnka v jednotlivých členských štátoch, pretože táto krivka sa naozaj líši v jednotlivých krajinách, čiže závisí to aj od časovej zóny krajiny, toho, kde v tej časovej zóne sa krajina nachádza a aj, na, aj šírke, geografické šírke. Čiže ilustrovali sme to na grafoch, posudzovali sme Ateny, Viedeň a Štokholm a potom v prílohe sa nachádzajú údaje zo všetkých členských štátov. V aktuálnych právnych predpisoch členské štáty sa nemôžu rozhodnúť vystúpiť e, z povinnosti, ktoré mu kladá smernica, bolo by to porušenie EÚ e, e, zákonov a zmena aktuálneho režimu by si vyžadovala zmenu smernice. Zdá sa, že existujú tri možné scenáre. Zachovať si aktuálny režim letného času, zrušiť smernicu alebo ju pozmeniť zrejme nedojde k zrušeniu, pretože členské štáty transponovali smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov, takže by tým nedošlo k automatickému e, ukončeniu letného času. E, v čom by to viedlo, by bolo, že už nebude harmonizácia letného času a kompetencie by boli naspäť v rukách členských štátov. Pokiaľ by došlo k zmene letného času, tak by členské štáty mohli rozhodnúť, či zachovať, nezachovať letný čas a za akých e, okolností. Tu opäť hrozí fragmentácia, ktorá by viedla k narušeniu vnútorného trhu, čo by nebolo výhodné ani pre občanov, ani pre podnikateľov, pre podniky. No a teda pozmeňovanie by umožnilo členským štátom e, zmeniť to, existuje to v Spojených štátoch, aj keď malo ľudí o tom vie. Alebo by tu bola možnosť zrušiť letný čas jednotným spôsobom pre celú EÚ. V tomto scenári by bolo potrebné sa pozrieť na to, čo by to znamenalo pre východ západ slnka v každom jednom členskom štáte. Aby sme zmiernili neželaný efekt, členské štáty by mohli riešiť otázku časovej zóny čo je v národných právomociach. Nie je to na EPRS e, ponúknuť riešenie. Cieľom štúdie bolo naozaj iba vypracovať akési pozadie pre smernicu e, a poskytnúť dôkazy v oblastiach, ktorých sa letný čas týka. V, tohto duchu, v tomto duchu by som chcela povedať, že naša štúdia je naozaj len nestranným príspevkom do diskusie a prepašte, že som hovorila trochu dlhšie. Ďakujem pekne, bolo to veľmi zaujímavé. E, hovorili ste o mnohých bodoch, ktoré, ktoré ma ani nenapadli. Napríklad, aká hrôza by to bola, keby opäť mali kompetencie jednotlivé členské štáty, pretože to by bol úplný chaos. Niektorí by to uplatnili, niektorí nie a tak ďalej. To by bolo naozaj niečo. Ale pozrime sa teraz na petíciu 2558. Tu sa hovorí o zrušení letného zimného času v EÚ. Petičník pán Šaufenov je medzi nami. Nech sa páči, páči máte slovo na 5 minút. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som chcel poďakovať Európskej únii za túto príležitosť. Mnohí rezignujú, keď musia čeliť bruselské byrokracie, to počujete často v médiách a v, Španielskom, v Nemecku sa to takto vníma aj v iných krajinách. A zmena času bola zlým rozhodnutím, ale ešte horšie je, že sa to nedá zvrátiť. A alebo toto stále počujeme, toto je e, znak e, zlej, zlej byrokracie. Ja e, som um, ja som e, e, vždy e, za dobré rozhodnutia v rámci Európskej únie, ale niektoré spôsoby rozmrz, rozmrzelo sa. tak to vidíme v médiách. A pri diskusii sa taktiež vynecháva to, že e, taktiež hospodárstvo má horší výkon pri zmene času, pretože ľudia sú potom e, oslabení aspoň po dobu dvoch týždňov. A myslím si, že e, týmto v podstate dávame, ehm, máme nevýhodu voči krajinám, ktoré nemajú takúto zmenu. Aj e, ľudia, pardon, aj deti potrebujú spať a večer sa im horšie spí, keď je dlhšie svetlo a taktiež e, horšie ráno vstávajú, horšie sa potom učia a toto má negatívny dopad na hospodárstvo EÚ. A tým, že ľudia zle spia, tak sú možno agresívnejší a, a viac iritovaní a toto zažívame v našej spoločnosti čoraz viacej čo týka politických rozhodnutí, tak vždy sú ľudia, ktorým sa niečo nepáči, ale teraz je to väčšina, väčšina ľudí si nežela zmenu času a preto by som navrhoval tu urobiť taký európsky kompromis, a síce niečo medzi letným a, pra- a zimným časom. To v podstate každý, nikto nedostane to, čo chcel a všetci budú spokojní. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. A zastupca komisie uh, Mjön, máte slovo, to znie švedsky, vaše meno. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Vážení poslanci, ako že ste zaradili tento bod na dnešný program, ďakujem aj petičníkovi. Áno, my sme sa pozreli na všetky relevantné petície na túto tému. Je viacero relevantných petícií v tomto zmysle. A samozrejme, my sa teda pozreli na um, obavy, ktoré boli vyjadrené v týchto petíciách. Taktiež chcem poďakovať eh, Výskumnej službe Európskeho parlamentu, eh, ktorá nám poskytla skvelý prehľad ohľadom nedávneho výskumu na túto tému. Áno, taktiež ste dobre predstavili kontext tejto, um, tejto petície, pretože, ako bolo povedané, cieľom EÚ alebo komisie nikdy nebolo zaviesť letný čas. Toto bolo harmonizačné opatrenie, aby sme e, teda zladili rôzne režimy letného času na národnej úrovni, aby sme sa vyhli problémom na spoločnom trhu. Taktiež tu máme rozhodnutia hľadom štandardného támu. Toto spadá do e, pôsobnosti členských štátov. Momentálne v Európe máme tri e, časové pásma. No, čo sa týka komisie, my sme zareagovali na mnohé otázky europoslancov na túto tému a už sme potvrdili, že už skúmame otázku letného času, pozrieme sa na rôzne dôkazy, ktoré máme k dispozícii, taktiež sa samozrejme pozráme na vývoj udalostí v členských štátoch, zblízka pozorujeme aj, čo hovoria občania. V tomto kontexte som veľmi ďačná za tento výskum, ktorý nám bol teraz predstavený. Toto je, sú dodatočné informácie k našim prácam. Taktiež tu máme teda petície, otázky europoslancov. Toto všetko prispieva k súčasnému skúmaniu tejto témy. A my samozrejme podporujeme diskusiu založenú na dôkazoch a reprezentatívnych eh, názoroch naprieč úniou. Takže ďakujeme. Naďalej budeme analyzovať túto otázku aj teraz s prispením vašich komentárov a pripomienok. Ďakujem. Chcela by som sa pýtať komisie. Vy ste povedali, že v roku 2017 opäť preskúmate túto otázku. No už, už máte len mesiac a pol, kedy Kedy sa dá predpokladať, že sa vrátite s nejakou ďalšou reakciou do Európskeho parlamentu? Áno, to hodnotenie prebieha. Ja vám dnes tu nemôžem poskytnúť nejaké konkrétne potvrdenie ohľadom dátumu. My na tom skutočne intenzívne pracujeme. Takže k tomu sa určite ešte vrátime. Sme si vedomi našich vlastných záväzkov, ale nie je to až e, také isté, že to podarí ešte tento rok. Dobre, ja sa ja len vyjadrujem k tomu, čo povedala v oktobri 2016 komisárka Bulč, že v roku 2017 e, opäť preskúmať túto otázku a vrátime sa k tomu. Dobre, toto sa nestane. Takže sa pozrieme na situáciu, ako je teraz. A teraz odozdávam slovo kolegom pre vyjadrenia. Pani Auken. Ja mám trochu problém, lebo ja zbožňujem letný čas a som dosť stará na to, aby som si pamätala, keď bol zavedený a, a moje dve najstaršie deti, ktorí už boli na svete a jediný problém, sme mali, ktorý sme mali, bolo to, aby si večer išli včas lahnúť, napriek tomu, že ešte svetilo slnko. To bol ten jediný problém. A aspoň v Dánsku máme z tohto samozrejme prospech. Keby som bola vo Fínsku, tak mi to bolo asi jedno, lebo slnko nezapadá. Ale pokiaľ ste v krajine, kde je veľký rozdiel medzi zimou a letom, ako napríklad v Norsku alebo na Islande, tak je to skvelé. Dokonca aj pouličné násilie narastlo s letným časom. Ja som si hovorila, čo sa stalo medzi Portugalskom a Španielskom, pretože Portugalsko to má oficiálny londýnsky čas, stredoeurópsky, no a Španielsko chcelo za Franka sa riadiť e, Hitlerom, takže mali ten európsky čas, no takže to bol problém. A takmer každý deň tam niečo bolo. Ako by ste sa mohli ako by ste si mohli zvyknúť na všetky tieto choroby a podobne. Takže pokiaľ je to len rozdiel hodinný, keby to bolo 3, 4 alebo 5, 6 rokov, tak dobre, ale jedna hodina, myslím si, to je jednoduché, to nie je až taký problém. Takže pre mňa je to jasné. Ale počujem taktiež e, vášnivé názory z iných strán. No a aj tieto problémy sú dosť e, zveličené, keď hovoríte napríklad o kravách. Tak to si myslím, že je trochu prehnané. No. Pokiaľ by sme to prispôsobili, tak zimný čas eh, by, eh, pokiaľ by sme teda nastolili všade zimný čas, tak by eh, sme mali ráno dlho tmu. No a tá zmena by mala prísť možno už na konci septembra, a nie na konci oktobra. Tak, aby ste mali väčší prospech z, zo svetla ráno. Pretože rá, keď je z, leto, tak ráno máte svetlo, pokiaľ ste aspoň na sever od Frankfurtu. Song from Porgy and Bess, Summertime and the Living Áno, život je taký krásny, keď máte letný čas. Myslím si, že s tým asi budú všetci súhlasiť. Cecília, ja som to zistila minulý týždeň a ja videla som to aj tuto, v tomto parlamente, aj v Štrasburgu. Máme tam Edisonové staré žiarovky v našich e, lampách, 150 W my sme mali šetriť energiu a potom mi povedali fínsky kolegovia, že teraz máme tie ledky, led lampy, už to nepotrebujeme, ale v tomto parlamente ešte na to neprišli, že staré Edisonové vynálezy z konca 19. storočia Nuž, Peter, Ďakujem za štúdiu, ďakujem aj petičníkovi, že sa dnes prišiel vyjadriť eh, do Bruselu. Ja som sa trošku smial, keď ho prišiel s tým návrhom, povedal, že v podstate toto je nová forma kompromisu, nikto nedostane to, čo chcel. Myslím si, že v Berlíne pri rozhovoroch o vláde by sa taktiež mohli radiť týmto princípom. No a čo sa týka toho letného z jedného času, to, čo ľudí, ľuďom najviac vadí, je tá zmena. A keď hovorím za mojimi voličmi v Nemecku, tak oni sa vždy hnevajú nad tou zmenou. No a ten zvyšok už je mi v podstate jedno. A väčšina povie, keby sme mohli urobiť napríklad stále len letný čas a vyhnúť sa tej zmene, teda nastoliť len letný čas. No a štúdia o tom už hovorila, že v minulom storočí sme mali svetové vojny, chceli sme šetriť energiu touto zmenou času, ale jedna vec je už jasná, bo tie hospodárske aspekty boli vtedy tým jediným dôvodom. No ale to už bolo medzi tým e, vyvrátené. Hospodársky to neprináša nič. Môžete to robiť tak alebo tak, tak vždy sa dostanete na nulu, čo týka pozitívnych, negatívnych účinkov. Pokiaľ by sme to odstránili, tak tu by boli ďalšie zaujímavé aspekty. Petičník to tiež povedal. Jedna vec. Ten aspekt harmonizácie si myslím, že je dôležitý. Je treba to riešiť na európskej úrovni. Na tom sa zhodneme. Myslím si, že žiadna taká prešívaná deka by nemala vzniknúť. Každý by to mal ináč, to bola katastrofa. Druhá vec, a tu by komisia mala byť trochu odvážnejšia. Nie je tu len tento jeden petičník, ale je tu aj uznesenie Európskeho parlamentu proti zmene času. Máme tu aj tzv v podstate takú akčnú skupinu, ktorá sa chce vyhnúť zmene času. Teraz už len komisia musí prejaviť odvahu, pretože trochu sa tu točíme do kolečka, každý si hovorí, a dobre, môžeme si to rozmýšľať, môžeme to zmeniť alebo nezmeniť, no ale opäť ubehol ďalší rok a sa nič nestalo. Takže možno by komisia mohla niečo predložiť, aby si možno na tom e, členské štáty, e, aby sa do toho mohli pustiť Takže prosím, vytvorme jednotný čas, ktorýkoľvek nehuž. Ale členské šaty sa potom musia pustiť do práce. Napríklad v Nemecku si každý hovorí, ja si dokážem predstaviť a možno toto, možno tamto, ale a potom sa nakoniec stane nič. No a je to sa tak rovnako. v roku 2017 mal prísť výsledok od komisie a komisia zase hovorí, dobre, dobre, nie tak rýchlo, nie tak rýchlo. Takže ja to vidím jednoducho. Komisia predložte niečo a potom členský štáty bude musieť konať. Som rád, že už sa nám podarilo zistiť od právnej služby, kto môže čo zmeniť, pretože už sa nehádame o tom, či sa dá niečo robiť, kto to musí robiť. Takže už je to jasné. Komisia, pokiaľ bude chcieť, tak môže zmeniť smernicu a potom členské štáty s tým musia súhlasiť a potom musí prísť návrh legislatívy a tak ďalej. Takže Túto petíciu by sme mali chať otvorenú. Chcel by som upokojiť petičníka. Samozrejme, môžeme to zmeniť, dá sa to. Nie to, nemôžete meniť prírodné zákony, ale to, čo vytvorila ľudská ruka, tak to zase človek môže aj zmeniť. No a tomu patrí aj otázka napríklad zmeny času. Chcel by som ešte požiadať komisiu, aby potom to nedávalo pod nejaký veľký nápis zmena na letný, zmena na zimný čas. Nie, my sa chceme len vyhnúť tomu, aby sa ten čas musel meniť. Pretože to je to najhoršie obdobie. Dvakrát za rok, kedy sa ten čas posúva, musíte si presúvať hodinky. To je to najťažšie. Ja mám rád ten letný čas napríklad, pre mňa za mňa môže byť aj celý rok. To už nie je dôležité, ale ďakujem za túto petíciu ktorá nám dáva príležitosť sa opäť zaoberať touto témou. Takže ponechať otvorenú petíciu a komisia prosí, buďte odvážni, predložte niečo členským štátom, tak aby sa konečne museli vyjadriť v tejto problematike. Ešte jednu poslednú pripomienku. Ten argument už tu tiež zaznel. Už sme potrebovali sme veľa času na to, než sa Európa dohodla, že sme spoločne zaviedli spoločný čas v EÚ dohodli sa na tom a chceme sa vyhnúť tomu, aby opäť sa to celé uvrhlo do chaosu. Ja, ja by som najradšej mal celý rok letný čas, ale teda dobre, prosím, pokúsme sa vyhnúť tej dva, zmene dvakrát za rok. No, my ako parlament, to už teda predosielam, tu je taká skupina, ktorá má na tom záujem. Už máme aj uznesenie, podporujeme túto tému, mali by sme to v parlamente diskutovať. No ale čo sa týka hospodárskych aspektov, tak to už tam v podstate žiadne nie sú, kvôli tomu sa čas meniť nemusí. Sú tu určité politické aspekty, áno. A mali by sme si vypočuť ľudí a zaoberať sa potom tým, ktorý z tých dvoch časov bude lepší. Thank you very much, Pete. Ďakujeme, Peter. A teraz odozdávam slovo späť pánu Scharfenortovi. Ähm, ďakujem. Bolo by dobre, keby to išlo rýchlo, že by sa toto zrušilo, táto zmena času. A inak ďakujem. Ďakujem vám za to, že ste sem prišli. A teraz by som to shrnula my čakáme teraz nedočkavo na komisiu a jej odpoveď, keďže už od, keďže rok 2017 takmer končí a dúfam, že sa to stane na budúci rok začiatkom, takže posolstvo komisie, že čakáme a spravíme to takto. Petíciu necháme otvorenú, počame počkáme na výsledok preskúmania komisie. To je myslím, že v úplnom súlade s tým, čo povedal aj Peter. A môžem vás ubezpečiť, že v tomto parlamente to je veľmi e, horúca téma. Videla som mnohých kolegov, lobovali u mňa v tejto otázke. A ja osobne cestujem tak veľa po celom svete, predsa my chodíme, cestujeme s časovým rozdielom 7 hodín, takže jedna hodina dvakrát do roka pre mňa nie je problém, ale uvedomujem si, že je to väčší problém pre druhých, takže to urobíme opatrne a počkáme, čo nám povie komisia. Ďakujem vám všetkým, ďakujem aj našim predkladateľom, šťastnú cestu domov a táto petícia zostane nezabudnutá, vlastne všetkých 18, ktoré zdieľajú váš názor, ale máme aj petície opačného charakteru a pokúsime sa to opatrne riešiť. Takže ďakujem veľmi pekne aj komisii. Teraz ja musím opustiť miestnosť. Nahradí ma pán Palčáky, náš podpredseda. A už je tu, som si to nejako nevšimla. Výborne, výborne. Takže urobíme si veľmi krátku prestávku a my sa tu zatiaľ vymeníme. Budem teraz hovoriť po slovensky. Máme posledné, posledné dve petície. E, ja by som začal petíciou 2664 e, z roku 2013, ktorú petíciu nám pripravil pán Gabriel Nze Obiang. Pokiaľ mám informácie, nie je tu Takže by som si dovolil požiadať zástupcu Európskej komisie, pána Jean-Baptiste Valmary alebo Kristinu Barrios. Kto z vás je tu prítomný, prosím? Predkladateľ tu nie je, takže chcem poprosiť predstaviteľov komisie, aby sa vyjadrili k petícii. je tu komisia prítomná, takže nech sa páči, máte slovo. Prepačte, pán. E, je tu predstaviteľ vonkajšej služby. Ďakujem veľmi pekne. Takže Chcel by som povedať niekoľko slov všeobecnému obsahu tejto petície. Taká aktualizácia od podania e, smernic, e, petície od roku 2013, aká bola situácia v roku 2015. Ako viete, politická situácia v rovníkovej Gineji v oblasti ľudských práv, politických slobôd sa dramaticky nezmenila. A musím povedať, že občas je tu nejaká iniciatíva o politické otvorenie režimu od roku 90, ktorý existuje, ale situácia sa nejako nezmenila ani mocenské rozdelenie moci a ten obraz politických práv a slobôd je tristný a tak to potvrdzujú aj medzinárodné organizácie. Ľudskoprávna situácia politická sloboda, sloboda prejavu vyvolávajú vážne obavy. Takže politická opozícia je v exile a nemá veľký dopad, takže e, v, e, v rovníkovej Gineji je hrozivá situácia, ako aj obťažovanie konkrétnejšie k niektorým osobám, o ktorých hovorí petícia. Historický vodca opozície v exile, začal rokovať s Obiang, aby sa vrátil do Malabu, ale nakoniec nedosiahol dohodu, aby sa mohol vrátiť z exílu, pretože sa obával, že ide len o zavádzanie režimom. Gabriel C., to je predkladateľ petície, ten sa vrátil do Rovníkovej Gvineji, ale nemohol vôbec vystupovať ako opozičný politik, pretože jeho strana bola obmedzovaná rôznymi opatreniami a jeho v poslednej dobe obvinili a je v domácom väzení a nemôže sa stať kandidátom. Pokiaľ ide o posledné udalosti, ktoré majú význam z hľadiska politického priestoru, možno ste si e, všimli, že došlo v roku 2016 k prezidentským voľbám a opozícia bojkotovala voľby, vyhral ich prezident, ktorý je už 37 rokov pri moci a voľby boli sprevádzané aj násilím voči opozícii a občianskej spoločnosti. Nedávno krajina a senát, e, boli voľby do senátu a obecných volieb 12. novembra Hlasovanie prebehalo v mm, pokojnom prostredí. Boli tam aj pozorovateľské týmy Africkej únie, ako aj e, výboru krajín s portugalským jazykom. Došlo k obvineniam z vážnych nezrovnalostí a PGG e, to je strana pri moci znovu vyhrala masovo. Ako viete, je tu vidno aj veľké víťazstvo e, prezidentskej politickej strany, všetkých 55 z kresiel v Senáte a 99 zo stovky v zhromaždení im patrí. Takže takto vyzerá veľmi stručne e, situácia a ľudskoprávna situácia v rovníkovej Gineji od našeho posledného vyjadrenia k petícii. Chcem povedať, že EÚ aj naďalej pracuje s vládou e, rovníkovej Gineji, využívame na to každú príležitosť, aby sme mohli vyjadriť naše obavy zo situácií v rovníkovej Gineji a vyzývame vládu, aby konala a reagovala na zhorš- zlú situáciu v oblasti ľudských práv, politických slobod, politického priestoru a slobody prejavu. Ďakujem. Ďakujem pekne ja. Chcem sa opýtať, či sa chce niekto vyjadriť zo strany kolegov, keďže to nie je tak. Tak by som si dovolil navrhnúť nasledovné riešenie. Ehm, situácia je skutočne komplikovaná a je to výsostne politická situácia. Obávam sa, že petičný výbor touto petíciou situáciu nemôže zmeniť. Z uvedených dôvodov by som si dovolil navrhnúť, aby sme zaslali list e, pre španielské autority, upozornili ich na e, tento problém Taktiež by sme napísali list eh, pani Mogherini, taktiež by sme upozornili na eh, túto petíciu a tento problém a po týchto krokoch by sme zavreli, uzavreli eh, túto petíciu, pretože pravdepodobne viac v našich silách v tejto oblasti nie je. Ak je vidím súhlas, verbálny súhlas alebo neverbálny súhlas zo strany mojich kolegov, ďakujem pekne a pristúpili by sme k poslednej petícii. A posledná petícia je petícia číslo 405 z roku 2017. Petíciu e, predložil pán Cesar de Relo zo Španielska. E, pán Relo, odozdávam vám slovo na 5 minút, prosím. Estimados miembros de esta Cámara. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, predovšetkým by som vám chcel poďakovať za to, že ste ma tu dnes eh, pozvali, aby som vám prezentoval petíciu, ktorú som realizoval pred pár mesiacmi eh, pri tomto parlamente v súvislosti s porušovaním práv eh, ľudských práv migrantov v Libii a taktiež proti, zločinom proti ľudkosti v tejto krajine. Takže teraz detaily. Utrpenie migrantov, ktorí sú državaní v Líbii, to je skutočne hrubé porušovanie ľudských práv Politika Európskej únii kde pomáha pobrežnej straži v Líbii, aby zadržiavala, navracala migrantov, je neludská a nemôžeme ignorovať tie neprestaviteľné e, hororové príbehy, ktoré im čelia migranti v Líbii a predstierať sa, že sa toto zlepší len pokiaľ sa zlepšia e, v detenčných centrách podmienky. A toto nie sú moje slova, toto povedal Zejzard al-Hussein, e, ktorý, e, je, ktorý vedie Vysoké komisárstvo na OSN pre ľudské práva. 14. novembra ja som spustila spustil túto petíciu pred eh, pol rokom eh, ako európsky občan, ako novinár, pretože som skutočne bol zhrozený nad tými svedectvami, nad obrázkami, eh, ktoré ukazovali hrozné porušovanie ľudských práv. A toto už sa deje príliš dlho v Líbii. Ja som pochopil, že mojou povinnosťou bolo podeliť sa o tieto skutky a odsúdiť ich. Sú tu, je tu mnoho dôkazov, e, z, ktoré sa objavili aj v komunikačných médiách na medzinárodnej úrovni po celý rok a taktiež na to upozornil napríklad e, Medzinárodná organizácia pre migráciu OSN, Amnesty International alebo Human Rights Watch. A niektoré z týchto textov môžete nájsť taktiež v zložke E, v tejto petícii ma podporujú mnohé organizácie, ktoré majú e, aktívnu úlohu pri držovaní ľudských práv na migračnej e, trase cez Stredozemné more. A ja im ďakujem za túto podporu, napríklad Lekári bez hraníc, Oxfam, Intermon, Jugendrettet, Sea-Watch a, a Projective Open Arms a niektorí z nich teda napísali v tomto zmysle aj listy. Dámy a páni, to, čo sa deje v Líbii, si vyžaduje vašu pozornosť, pretože tam sa ľudia prenasledujú, znásilňujú, mučia, vraždia. E, títo subsaharskí imigranti, toto sa všetko deje v detenčných centrách, ktoré sú v tomto regióne. A podľa dokumentu, e, ktorý bol e, ktoré zaslal nigerský ambaca, veľvyslanec, ministru zahraničnej veci v Nemecku, sa tam popisujú teda tie neludské podmienky, ktoré musia e, títo migranti čeliť. Je to ako v koncentračných táboroch. Asi pol milióna migrantov bola identifikovaná na libyskom e, území Medzinárodnou organizáciou pre migráciu 5. novembra, avšak toto číslo je pravdepodobne ešte veľa vyššie. Sú to stovky tisícov ľudí, e, ktoré sú v takej e, inštitúcii, ktorá bola pred pár mesiacmi označená za trh s otrokmi. A o tomto hovorila CNN, americká televízna stanica, vo svojej reportáži, kde sa, kde sa vidí dražba takýchto osob v Lívii. Skutočne je to pred branami o Európe, tu máme otroctvo. 74 týchto e, utečencov a migrantov boli, hovorí, že boli svetkami vraždy alebo e, mučenia toto sa hovorí v správe Oxfam Intermon, ktorá sa volá You aren't human anymore. A teraz vám prečítam pár svedectiev z Líby, ktoré sú totiž súčasťou mojej správy. Čili, 98. Prepačte, Čili 18 rokov z Gambie hovorí o mučení, ktorej e, bola podrobená v Líbii. Keď som e, sa dostal do e, Líbie v roku 2016, tak som tak ma uniesol gang, ktorý ma priniesol do e, väzenia v Sabrata, kde som bol po tri mesiace s ostatnými zadržanými ľuďmi a naši väznitelia nám raz za deň dávali jedlo, pravdepodobne pravidelne zmučili a dopušťali sa násilia. Opakovane som bol mučený, mal som zviazané ruky za chrbtom a za lano som vysel zo stropu a neustále ma byli po hlave. Jude, 25 rokov, z Nigérie ktorý hovorí, že ho bol pravidelne ponižovaný, zatiaľ čo bol vo vezení. E, dozorcovia nám pod dverami dávali tanier s jedlom, niekedy prišli donútra, potrestali nás, ponížili nás, napríklad, že nás vyzliekli, zatiaľ čo nás ťahali za uši. A keď som bol príliš unavený, prepracovaný, tak prišli donútra vojaci, prinútili ma lahnúci na zem a zmlátili ma palicami. Videl som mnoho zranených ľudí kvôli týmto bitkám a Niektorých odviezli do nemocnice a niektorí sa e, nikdy nevrátili. V, konto, v tomto kontexte e, teda zastavi, chceme zastaviť e, tok migrantov do Európy. V roku 2016 po tejto trase dostalo do Európy 180 tisíc osôb. Európsky parlament a iné parlamenty, ako napríklad britský a talianský, schválili výplatu financií a taktiež školenie pobrežnej stráže v Líbii a taktiež e, líbyjské vlády, e, pretože to je taká forma kontroly hraníc, e, ale toto bolo kritizované zo strany OSN a ďalších medzinárodných organizácií. V Líbii sú tri vlády a každá z nich má teda úplne len obmedzenú moc. Líbia je skutočne s e, štátom, ktorý zlyhal. Ja sa pýtam tohto parlamentu, je e, udržateľ takáto externalizácia kontroly našich hraníc z dlhodobého hľadiska? Je možný e, nejaký že peniaze, ktoré boli, sú posielané libýskej vláde, sa vydávajú na migračnú kontrol, zatiaľ čo sa berie na vedomie ozbrojený konflikt v tejto krajine a taktiež je, tu, je financovať vládu, ktorá nemá sociálnu podporu ani nekontroluje celé územie svojej vlastnej krajine. A inštitúcie, európske inštitúcie porušujú medzinárodné dohody v oblasti azílu. E, azylu. A taktiež sa treba opýtať, či pobrežná stráž e, v Líbii e, dodržiava ľudské práva. No a Zaručuje sa, že migranti sú navracaní na územie, kde sa budú rešpektovať ich ľudské práva. Ja by som eh, chcel hovoriť o určitých správach, ktoré sú mojej petície, kde sa hovorí o podmienk hrozných podmienkach, ktorí sú vystavení migranti v detenčných centrách, kde napríklad eh, prebieha tam obchod s ľuďmi, a taktiež eh, mimovládne organizácie pre záchranu ľudí na mori, ktorých spochybňuje a stíha talianská vláda v priebehu e, kampane, ktorú viedli proti záchrane životov e, na mori. E, tak o tomto taktiež hovorí v mojej správe do detailu. A čo sa týka ľudí, ktorí boli zachránení a prevezení do Talianska, tak tých bude tento rok menej, takže tým pádom sa splnil cieľ. Ale za akú cenu? Je legitímne blokovať e, takúto námornú trasu migrantov, zatiaľ čo sa v Líbii nezaručí ich bezpečnosť a alternatívne spôsoby, ako odísť z tejto krajiny. Je evidentné, že nikto nechce, aby ľudia umierali na mori, ale taktiež nie je adekvátne, aby tisíce migrantov boli ohrozené na libyskom území. E, aby to boli ľudí, ktorí, ľudia, ktorí budú mučení a zavraždení, aby s nimi obchodovala mafia. Skutočne tieto straty na životoch sú také hrozné, ako tie, ktoré, ktorým dochádza na mori. Napriek tomu, toto, že toto nikto nedokumentuje, ale treba na to brať ohľad. Je toto, toto je humanitárna kríza, ktorá je skutočne obrovská. Potrebujeme na to reagovať e, príslušným spôsobom na politickej úrovni. Lisabonská zmluva obsahuje základné hodnoty Európskej únie, ako napríklad rešpekt ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti a ľudským právam a hovorí, že Európska únia musí podporovať mier a e, prosperitu národov. A zabudli sme na tieto princípy. Euró Európa nemôže byť potichu, pretože naše ticho e, v podstate spôsobuje, že sme komplicmi v týchto hrozných činoch. A preto by som chcel vyzvať Európsky parlament, aby začal vyšetrovanie, aby objasnil to, čo sa deje v Líbii, že tam systematicky porušujú ľudské práva migrantov. A je treba e, spochybniť dohody, ktoré boli podpísané s Líbiou, pokiaľ sa nedá zaručiť fyzická integrita osôb, dotknutých osôb. E, je treba vytvoriť medzinárodné dohody pre urgentnú evakuáciu migrantov, ktorí sú, e, ktorí sú v Líbii. Je treba ich previesť do bezpečných krajín. Treba spolupracovať inteligentným spôsobom, mať dlhodobú víziu, aby sme bojovali proti takémuto obchodovaniu s ľudskými bytostiami. A potom v podstate Európska únia opäť bude môcť braniť ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Relom. Teraz by som si dovolil požiadať e, zástupcu NJR, pána Jean-Christophel Filoryho, o zaujatie stanoviska. Prosím, pán Filory, máte pravdu. Monsieur le Président, euh, mesdames... Pán predseda, dámy a páni, poslankyne, poslanci, vážený pane, ak dovolíte, rád by som začal. A chcel by som e, vyvrátiť nejaké možné nedorozumenia. To, čo prežívajú migranti v Líbii, je nehorázne. Je to strašné. Detenčné centrá v Líbii sú niečo strašné. To, ako sa zaobchádza s migrantami, a otroctvo ktoré sme videli, o ktorom sa hovorí, alebo o ktorom hovorilo viacero médií. Je to naozaj útok na naše svedomie a na ľudskú dôstojnosť, na tom sa zhodneme a my veľmi dobre vieme o tejto situácii, preto chceme konať. Ale čo je tiež hamba a nehoráznosť, je počet migrantov, ktorí umreli na mori. 3000, vyše 3700 v roku 2015, 5000 v roku 2016 a v roku 2017 už vyše 2000. nezabúdajme, kde začala naša mobilizácia. Keď e, v roku 2015 pri Sicílii sa plavili lode a bolo tam vyše 800 ľudí, ktorí sa utopili. Nezabúdajme, prosím, na ten zlý pocit, ktorý sme e, vtedy mali a ktorý je dôvodom našich snách v tejto oblasti. Chcel by som pripomenúť podmienky, za ktorých sa odohrávajú tieto odchody na more. Migranti sú často nútení e, nastúpiť na nafúkovacie člny, o ktorých veľmi dobre vieme, že tie nie sú prispôsobené na to, aby sa na nich dal prežiť takýto prechod cez more. Je to zločin a preto, že to je zločin, tak treba konať. A to ani nehovorím o mŕtvych na libýskej púšti, pretože v tejto fáze na nešťastie nemáme dôveryhodné údaje, ale vieme si len predstaviť, aký počet obetí tam bude. Neustále rozdrobovanie krajiny e, prispieva k podnebiu, ktoré potom musia e, znášať títo migranti. Čo máme? Aké možnosti? Máme dve možnosti. Buď si povieme, že to je, jedn, že to je strašná krajina, kde sa nedá nič robiť, pretože nemáme dostatočný prístup k nejakým politickým tlakom, aby sme tento problém vyriešili. Zaujímalo by ma, ako by zareagovalo medzinárodné spoločenstvo, pokiaľ by sme teda boli neaktívni, pokiaľ by sme neurobili nič. Druhá možnosť je využiť všetky dostupné prostriedky a pokúsiť sa niečo urobiť. Pokúsiť sa týmto ľuďom pomôcť. Samozrejme, že sme si zvolili túto druhú možnosť a pracujeme na nej. Chceme zachraňovať životy, chrániť migrantov a stabilizovať Líbiu. To je naozaj jadrom našich aktuálnych snách. E, núdzový e, finančný fond pre Afriku, ktorý bol ustanovený v novembri 2015 v Lavalet, vďaka nemu e, viedol k eh, zaktivizovaniu programov, eh, ktoré na, predstavujú 162 miliónov 120 miliónov, čiže tri štvrtiny, sú výločne určené na ochranu migrantov a na stabilizáciu príjmacích centier, čo vnímame aj pod pojmom ochrana. Naše agentúry a sú v spolupráci s eh, UNHCR. Pomáhame migrantom na mieste vy, vy, vystúpenia, vystúpenia eh, spočítame ich tam, identifikujú sa najzraniteľnejší migranti a v prípade týchto najzraniteľnejších e, sa im poskytne finančný balíček, ktorý by im pomohol pri sociálnej reintegrácii a návratu do ich pôvodnej krajiny. Pracuje sa aj na úrovni detenčných centier a tam naozaj nejde o to, aby sme tých ľudí dávali do detenčných centier, ale naopak, aby sme ich odtiaľ dostali preč. V činnosti všetkých týchto organizácií e, sa na toto zameriavajú. Ide o dobrovoľný návrat a reintegráciu. To sa deje e, pod neustálým tlakom libyských orgánov, tie, ktoré napríklad kontrolujú e, detenčné centra, čiže naozaj táto stratégia stojí na tom, aby to prešlo z uzavretých detenčných centier na otvorené príjmacie centra. Počul som, že sa chystá do Líbie delegácia Európskeho parlamentu. Využijem to na to, aby som použ- pozval, vyzval pardon, tých poslancov a poslankyne, ktorí tam pôjdu, aby tlmočili toto posolstvo libijským orgánom, aby sme umožnili vybudovanie otvorených príjmacích centier Nedávno sa nám podarilo dosiahnuť malý krok, keď IOM ohlásilo otvorenie safe spaces, bezpečných miest, kde e, je možno umiestniť najzraniteľnejších migrantov. Napríklad sú to príjmacie rodiny, e, byty, alebo príjmacie komunity. Je to malý krok, je to zatiaľ obmedzený krok, ale chceli by sme tento model e, rozvinúť a uplatňovať ho v Líbii. Stabilizácia príjmacej komunity je ďalšia priorita. Chceme to urobiť tak, aby príjmacia komunita, čiže e, samozpráva, mohla príjmať migrantov v, v decentných, slušných podmienkach a zabezpečiť im základné služby. Aj Libícom, aj migrantom. Je to štandardná uh, rozvojová činnosť, je to napríklad poskytnutie vody, zdravotníckých služieb, vzdelávania alebo sanitárnych zariadení. No a ne, zanedlho podpíšeme s Talianskom program správy hraníc. Ten pozostáva z viacerých eh, krokov a jedným z tých krokov je vytvoriť líbisku, teda pardon, vyškoliť líbisku pohraničnú stráž, aby sa správali profesionálnejšie, pretože v tejto chvíli nemôžu, nie sú schopní profesionálne sa stávať k záchrane, napríklad na mori k záchrane migrantov. A práve kvôli týmto problémom sa snažíme reagovať, aby napríklad v prípade záchrany na, modri, na mori e, bolo s tým migrantom zachádzané e, dôstojne a profesionálne. Avšak tento prvok obsahuje aj ďalší dôležitý krok a čo je, to je boj proti pašerákom a prevádzačom. Mm, to je tiež súčasť problému a na tom sa všetci zhodneme. A posledná vec. Nefinancujeme líbískú vládu, nefinancujeme milície, nefinancujeme detenčné centra v Líbii. Naše peniaze idú našim partnerom, ktorí rovno priamo asistujú, pomáhajú migrantom, ktorí sú v týchto detenčných centrách Chce a taktiež zabezpečujú miestnym komunitám dôstojné podmienky na život, vďaka čomu bude možné ďalej aj chrániť migrantov. Takže pán predseda, dámy a páni, pán petičník, rozhodli sme sa konať pretože nečinnosť v tomto kontexte nie je mm, pre nás možnosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem tiež za vaše vystúpenie, pán Filori, a oceňujeme vaše aktivity. O slovo sa prihlásila teraz pani kolegyňa Albili, prosím. Gracias. Ďakujem. No, takže predovšetkým na mňa som smutná, že je tu tak málo ľudí, aby si vypočuli takéto zaujímavé svedectvo a taktiež tie obrázky, ktoré sme videli, ktoré nám predložil petičník. Myslím si, že by to bolo bývalo zaujímavé, keby tu bolo viac kolegov, väčšie publikum. My sme veľmi kritickí k migračnej politike Európskej únie, ktorá sa zakladá na deportáciách, na e, centrách, e, detenčných centrách, na zastavovanie na hraniciach. No a petičník hovorí, tu veľmi dobrým spôsobom veľmi dobre vysvetľuje, ako prebieha táto externalizácia kontroly na hraniciach. Európska únia zaplatí tretie krajine preto, aby táto tretia krajina sa postarala o migrantov a v podstate oni sú väzniteľmi týchto osôb. No a takto my ako Európska únia sa zbavíme zodpovednosti za to, že za to zaplatíme. Dohody s tretimi krajinami, ktoré nám často nedávajú záruku, že sa budú poruš- nebudú porušovať ľudské práva. Máme dohody s Marokom, s Tureckom, ale predovšetkým e, bolestná a a krvavá je e, dohoda s Líbiou e, a e SVČ nám vysvetlila, že sa posiel peniaze vláde krajiny, ktorá v podstate nie je formálnou vládou, je to stroskotaný štát, máme tam milície, ktoré strážia, alebo ktoré, ktoré sa nazýva pobrežnou strážou a potom sa tam školia ďalšie takéto milície a u niektorých, minimálne u siedmých, nevieme v podstate komu sa zodpovedajú. Oni nám hovoria, že sa volajú pobrežná stráž, nevieme komu sa zodpovedajú, pod kým sú. No a títo ľudia sú zodpovední za zadržiavanie, ktoré prebieha za hrozných podmienok. Hovorí sa, že sú to ako koncentračné tábory, tam sa e, sexuálne napadá, vraždí, mučí, je tam otroctvo, hrozne sa tam porušujú ľudské práva a financuje sa to z Európskej únie. Toto financuje Európska únia, toto dopúšťame my, Európska únia. Pretože samozrejme zástupca eh, komisie nám povie, dobre, buď budú otroci eh, v Líbii, alebo budú ľudia zomierať na mori. Vyberte si. Ale nie, nie je to výber medzi otrokmi v Líbii a mŕtvými na mori. Je tu ešte aj ďalšia alternatíva. Môžeme tu mať aj legálnu cestu do Európy. Môžeme otvoriť bezpečnú cestu, bezpečné vstupy do Európy. Môžeme na ambasádach udelovať víza, aby sa títo ľudia dostali do Európy, ale problém je, že my ich tu nechceme. Problém je, že nechceme, aby sem prišli. A preto sú politiky EÚ také, aké sú. Buď zomrú, alebo budú zotročení v Líbii, alebo budú 10 rokov pracovať v textilných továrniach v Turecku. Toto je realita. Takáto je politika EÚ. Nehovorte nám, že neexistuje alternatíva. Existuje. Môžu prísť za dôstojných, legálnych podmienok do Európy a môžu tu mať dobré životné podmienky pre svoju budúcnosť. Takže áno, je treba zareagovať. My ako výbor Petí. Toto nie je prvá petícia, ktorá sa k nám dostala ohľadom migrácie, ohľadom utečencov. Máme tu petície o Turecku. Ďalšie za posledných pár rokov ich bolo dosť, pretože tu si občania skutočne robia starosti. Toto je vo veľkom kontraste s tým, ako sa chovajú naše vlády, je treba si pripomenúť, že to boli mnohé um, hnutia, vítali utečencov, ale komisia sa takto nespráva a preto je treba to zareagovať. No a čo by som navrhovala, pokiaľ pán predseda dovolí, že na jednej strane by sme toto svedectvo mohli preposlať do výboru LIBE, kde sa zaberáme takýmito témami. Na druhej strane si myslím, že Európska komisia by malo byť požiadaná o to, aby nám poslali správy, ktoré majú ohľadom externalizácie hraníc, ohľadom dohody s Líbiou, aké sú tam záruky, že sa nebudú porušovať ľudské práva, ako sa monitoruje dodržiavanie ľudských práv v Líbii. Takže prosím, požiadajme Európsku komisiu, aby nám poskytla tieto informácie, aby sme mohli poslať ďalej aj petičníkovi. No a na záver Možno my na koordinátoroch by sme sa mohli pozrieť na to, či by sme mohli vypracovať nejakú otázku na ústne zodpovedanie komisii, na plenárku, ale myslím si, toto je až ten ďalší krok. Ale určite je treba na toto nejakým spôsobom zareagovať. Ďakujem. Ďakujem pekne ja. K vašmu vystúpeniu je len toľko, že toto rokovanie sa vysiela naživo internetom, to znamená poslanci, asistenti a celková verejnosť môže sledovať e, naše rokovanie. E, mám tu písomné stanovisko Európskej ľudovej strany, ktoré stanovisko podporí petíciu a navrhuje, aby sme nechali petíciu otvorenú, pretože petícia hovorí o veľmi vážnej problematike. Osobne ako predseda som už ocenil. Chcel by som zopakovať e, moje ocenenie k e, aktivitám, ktoré tu prezentoval pán Filori. A on presne povedal, čo sa financuje z európskych peňazí a čo sa nefinancuje z európskych peňazí. Takže nemyslím si, že nejaká plošná kritika je tu na mieste. A ak dovolíte jednu vetu nie ako predseda, ale ako zástupca Európskej ľudovej strany, e, tá filozofia, že všetky problémy Afriky, respektíve Ázie môžeme riešiť tým, že všetkých premiestnime do Európy, pravdepodobne neobstojí. Európa je druhý najmenší kontinent a má obmedzené možnosti v tejto oblasti, ale súhlasím so všetkými názormi, ktoré tu boli prezentované v tom, že máme vyvíjať veľmi silné aktivity aj v tejto oblasti, pretože ide o veľmi vážny problém. Takže pár chcem sa aj ja vám ešte raz poďakovať za túto petíciu. A myslím si, že by sme sa mohli dohodnúť zhruba na tých návrhoch, čo aj kolegyňa prezentovala, ale čo, čo mi aj e, moji kolegovia zo sekretariátu predložili. Takže upozorníme na tento problém komisiu a vyčkáme si na ďalší priebeh eh, rokovaní s libyskými autoritami. E, pošleme e, túto petíciu e, ako informáciu a požiadame o stanovisko LIBE, tak ako kolegyňa navrhla. E, takisto môžeme informovať a požiadať o stanovisko AFET, pretože je to vlastne ich oblasť. A parelo vám navrhnem, že túto petíciu samozrejme necháme otvorenú, Počkáme si na ďalší vývoj v tejto oblasti a počkáme si aj na e, rokovanie našich kolegov e, v Líbii a na rokovanie e, zástupcov Európskej komisie. A po určitom čase, keď budeme mať pocit, že máme dostatok nových informácií, sa vrátime a budeme pokračovať e, v rokovaní. Takže budeme ostro sledovať aj v spolupráci s ostatnými Ehm, výbormi aj v spolupráci s Európskou komisiou celý tento priebeh a vrátime sa potom k tejto téme. Takže petíciu necháme otvorenú. Je v poriadku? Takéto rozhodnutie. Ďakujem pekne. Takže dámy a páni, ehm, týmto asi ukončím dnešné rokovanie. I think that's a uh, finish for today. But because we are very... Je nás tu, eh, sme veľmi aktívny výbor budeme pokračovať aj na budúci týždeň. Prajem vám pekný víkend a uvidíme sa na budúci týždeň. Ďakujem.